Prosím vás, aby ste sa pripútali, aby ste nefajčili. No, to bol asi vtip, hovorí pán predseda. Vážení hostia, je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť. Volím sa Mirča Diakonu, som z Rumunska a som podpredseda výboru pre kultúru a vzdelávanie v Európskom parlamente. No a je mi teda cťou, že dnes môžem viesť túto medziparlamentnú schôdzu o európskom kultúrnom dedičstve. E, vítam všetkých poslancov a zástupcov národných parlamentov v mojom mene, v mene kolegov nášho výboru pre kultúru a vzdelávanie, ktorí tu dnes nemôžu byť, čo veľmi lutujem. V prvom rade chcem všetkým poďakovať za to, že prišli. Toto podujatie organizuje Európsky parlament na to, aby sme oslavili Európsky rok kultúrneho dedičstva, teda rok 2018. Cieľom nášho dnešného stretnutia je diskusia o rôznych témach, ktoré súvisia s kultúrnym dedičstvom, aby sme mohli hovoriť aj o právnych dôsledkoch tohto roku, v tomto dôležitom roku, aby sme mohli hovoriť o rôznych e, skúsenostiach, o osačených praktikách, ktoré ste zaviedli na národnej úrovni a v neposlednom rade, aby sme sa zamysleli nad tým, ako vypracovať dlhodobú stratégiu pre kultúrne dedičstvo. Dnes e, samozrejme e, sa, teda dnes máme Európsky rok kultúrneho dedičstva. V rámci posledného stretnutia na medziparlamentnej úrovni sme sa zhodli, že na tejto schôdzi budeme mať vlastne dve časti a tri panely, ktoré budú mm, prebiehať zároveň kultúra, identita, mm, konzervácia, reštaurácia kultúrneho dedičstva a kultúrne dedičstvo a vzdelávanie ako tretí panel. Zajtra budeme mať spoločné plenárne zasadnutie, kde budú všetci účastníci spolu, aby sme mohli hovoriť o záveroch dnešného dňa. Náš pracovný deň je otvorený, takže všetci účastníci sú srdečne pozvaní, aby sa prihlásili o slovo. Zajtra budú diskutovať národní poslanci a niektorí poslanci Európskeho parlamentu a niekoľko malo hostí. Preto dnes je na vás, aby ste sa ujali slova. Môžete sa prihlásiť. Máme tu senátorov, poslancov z národných parlamentov, aj kolegov z Európskeho parlamentu, expertov e, Európskej komisie, aj z UNESCO, národných koordinátorov Európskeho roka kultúrneho dedičstva, ale máme tu aj zástupcov občianskej spoločnosti a zástupcov organizácií na podporu a ochranu kultúrneho dedičstva. Už sme sa stretli pri príležitostiach v minulosti a veľmi som rád, že ste prijali naše pozvanie. Vážení hostia, pred niekoľkými dňami na inom zasadnutí povedal jeden expert, že by sme mali mať Európsku smernicu pre kultúrne dedičstvo, pretože by nám to veľmi veci zjednodušilo. Áno, určite by to tak bolo, ale nie je to možné, ako viete, pretože kultúra a kultúrne dedičstvo spadá do právomoci členských štátov a nie Európskej únie. Takéto témy sú mimoriadne citlivé a mm, nám veľmi záleží na národnej identite. Takže než budeme o čomkoľvek diskutovať, musíme vychádzať z toho, že táto téma ostane v európskej právomoci. Avšak Predsa len v Európskom roku kultúrneho dedičstva tomu prikladáme veľký význam. Mnohí experti, odborníci sa stretávali, aby prediskutovali o rôznych témach, ktoré sú dôležité pre európsku kultúru. Tieto témy boli rozdelené do desiatich iniciatív, ktoré predloží Európska komisia. Ja som bol poradcom a spravodajcom v Európskom parlamente k rôznym iniciatívam a zatiaľ na mňa obzvlášť zapôsobilo to, ako dôsledne sa všetci účastníci zaoberali týmito témami. Prečo to hovorím? Nož, kolegovia, viete, že Európska únia môže v oblasti kultúry dávať iba odporúčania a aby tieto odporúčania viedli ku konkrétnym výsledkom, potrebujeme vás, zástupcov národných parlamentov, ktorí budú toto posolstvo šíriť ďalej vo svojich krajinách. Eh, poprosil som eh, zástupcov právnej služby Európskeho parlamentu, aby tu dnes boli s nami. Giovanni Bendola, náš právny práca, je tu, aby nám aby, nás, aby nám mohol radiť v oblasti teda právnych aspektov kultúrneho dedičstva. Preto navrhujem, aby sme začali našu diskusiu. Európska komisia nám najprv predstaví štruktúru Európskeho roku kultúrneho dedičstva a predstaví tie iniciatívy, o ktorých tu chceme dnes hovoriť. Predstaví nám to Erminia Čakitano, eh, expertka na kultúre politiky v GDEAK a e, poprosil by som aj ďalších kolegov z ostatných DG, aby sa k tomu vyjadrili. Potom budeme mať ďalšiu diskusiu o e, iných témach, ktoré súvisia s ochranou kultúrneho dedičstva. Najmä e, budeme hovoriť o, o ochrane životného prostredia a o potrebe udržateľného cestovného ruchu. Navrhujem, aby sme po všetkých týchto e, predstaveniach e, a Eh, diskusiách, aby sme teda mm, naozaj si vymieniali názory, aby sme tu mali aj príklady mm, osvedčených praktík. Na záver z toho vyvodím nejaké eh, závery, ktoré zajtra predstavím eh, na plénárnom, teda na, na pléne. Takže ešte niečo by som organizačne chcel vyjasniť. Teda neskôr 18.20 sa musíme presunúť na koktejl v poslaneckom salóniku. Tlmočenie máme do 23 jazykov Európskej únie a rozprava je naživo vysielaná na internete. Preto hneď dostane slovo pani Emia Šakitáno, ktorá nám predstaví všeobecný rámec a tých 10 iniciatív. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi poctená, že tu dnes môžem byť, že sa s vami môžem podeliť o mm, tento úžasný zážitok, e, teda o organizáciu a riadenie Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Pripomínam, že to je jediný európsky e, rok počas Junckerovej komisie Európa je známa svojim kultúrnym, kultúrnym dedičstvom a neskôr budeme hovoriť o obrovskom počte e, miest, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO. Máme tu expert, kvalitné poznatky, máme tu e, rôzne centra, mm, máme špeciálny prístup k, e, teda k správaniu kultúrneho dedičstva, ale je dôležité mať na pamäti, že kultúrne dedičstvo nie je pasívnym dedičstvom. Vždy musíme konať, aby sme odovzdali kultúrne dedičstvo budúcim generáciám. Nemôžeme e, ho brať ako samozrejmosť naše kultúrne dedičstvo, obzvlášť v týchto dňoch, obsahuje spomienky, hodnoty, ponaučenia, ktoré sú nesmierne dôležité pre dnešnú Európu a preto, aby sme si vybudovali víziu budúcej Európy. Pretože kultúrne dedičstvo to sú príbehy, to sú ponaučenia z toho, čo sme dosiahli, z našich úspechov, ale aj z našich zlyhaní a z vojen, ktoré, a bojov, ktoré sme zviedli. Takže sú to veľmi dôležité ponaučenia a preto v právnom základe Európskeho roka kultúrneho dedičstva Rada a parlament mali dôležitý cieľ pre Európsky rok kultúrneho dedičstva a síce vystihnúť význam kultúrneho dedičstva ako prvku na budovanie povedomia o našej spoločnej histórii a spoločných hodnotách a ako dôležitého prvku na posilnenie nášho pocitu spolupatričnosti v Európe. Preto je dôležité eh, povzbudzovať k zdieľaniu eh, kultúrneho dedičstva ako spoločného. Takisto je to príležitosť vidieť, ako Eh, lepšie chrániť, alebo čo urobiť, aby sme toto kultúrne dedičstvo odovzdali ďalšej generácii a budúcim generáciám. Pretože všetci vieme, že súčasná situácia najmä v sektore kultúrneho dedičstva a v správe kultúrneho dedičstva, a pokiaľ ide o orgány kultúrneho dedičstva, je tam mnoho nových víziev. Je tam globalizácia, digitalizácia, a takisto problém prenosu vedomostí mm, naprieč generáciami. Aj z toho sa stáva problém. A preto bolo prijaté rozhodnutie e, konať na európskej úrovni na podporu tohto sektoru, aby sa vysporiadal s týmito výzvami. Takisto treba povedať, že občania nás vyzvali, aby sme konali na všetkých úrovniach. Keď sa pozriete na výsledky Eurobarometra, ktorý komisia zverejnila koncom roku 2017, tak eh, vidíme veľmi dôležité eh, zistenia. E, dedičstvo je pre Európanov dôležité. 84% ľudí, mm, teda respondentov, uviedlo, že dedičstvo je pre nich dôležité, dôležité pre ich komunity. 80% uviedlo, že kultúrne dedičstvo je dôležité pre EÚ. 82% je presvedčených, že kultúrne dedičstvo je dôležité, pretože prináša aj pracovné miesta. 82% e, cíti hrdosť na kultúrne dedičstvo a čo je ešte dôležitejšie, 70% pocitujú hrdosť na kultúrne dedičstvo ktoré nie je v ich krajine. E, cítia sa hrdí na kultúrne dedičstvo, ktoré sa nachádza v iných krajinách EÚ. A to je veľmi dôležité, keď sa pozrieme na náš pocit spolupatričnosti alebo náležitosti k Európe. Preto mottom Európskeho roku kultúrneho dedičstva je naše kultúrne dedičstvo, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou. Všetci sme presvedčení, že kultúrne dedičstvo to nie je len niečo z minulosti, ale je to dôležitým zdrojom aj pre našu budúcnosť Vyvinuli sme e, kampaň, máme nástroje, e, web stránku, prednášky, takže môžete si pozrieť túto kampaň, tieto web stránky. Dnes na tomto konkrétnom paneli sa podrobnejšie pozrieme na niektoré iniciatívy, ktoré sú zacielené na to, ako chceme tento sektor podporiť, aby lepšie chránil a zachovával naše kultúrne dedičstvo. Niekoľko čísiel teda k tomu, čo sa zatiaľ dosiahlo. Z pohľadu organizácie podujatí, najmä pokiaľ ide o budovanie povedomia o význame kultúrneho dedičstva v Európe, Zaznamenali sme obrovský počet podujatí, je to viac než 11 tisíc podujatí v celej Európe. Záverečné podujatie Európskeho roka kultúry bude vo Viedni 6. a 7. decembra. A na tomto záverečnom podujatí to všetko tak povediac uzavrieme a budeme mať e, teda už definitívne čísla. To číslo teda každým dňom rastie. Dosiahli sme 6,2 e, milióna ľudí zatiaľ. A veľa projektov prebieha s podporou z Európskej a Národnej úrovne, e, ktoré si zvolili, teda tú značku Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Je než 900 je na úrovni EÚ takýchto projektov a viac než 7900 projektov je na národnej úrovni. Okrem toho máme 229 projektov, ktoré financuje e, program e, Creative Europe. Tam je špeciálny rozpočet, ktorý bol zahrnutý v právnom základe Európskeho roku kultúrneho dedičstva. A týchto 29 projektov e, boli zamerané práve na ten pocit spolupatričnosti, aby sme vyzvili európsky rozmer kultúrneho dedičstva. A je to možné prostredníctvom teda vyzvihnutia toho pocitu náležitosti k Európy. Ale máme aj viac ďalších zdrojov financovania počas Európskeho roku, napríklad z Horizontu 2020. Mám tu aj nejaké čísla, ale kolegovia vám potom budú uh, vedieť dať aj ďalšie čísla. No a um, Ďalšie financie boli sprístupnené cez Erasmus+, Plus, Európa pre občanov, štruktúrne fondy, fondy súdržnosti pre regióny a tak ďalej. Takže Európsky rok kultúrneho dedičstva mm, bol naozaj kolektívnym úsilím. No, Európsky rok kultúrneho dedičstva nie je len jednoročná zbierka podujatí. To, čo nás naozaj všetkých spoločne znepokojuje, je, že musíme zmeniť spôsob, akým spravujeme, chránime a konzervujeme naše kultúrne dedičstvo, aby sme to posunuli vpred, aby sme sa vysporiadali s výzvami, ktoré sme identifikovali. Preto v Európskom roku kultúrneho dedičstva venujeme špeciálnu pozornosť tomu, ako vybudovať odkaz do budúcna. A čo sa týka tohto ľadovca, ten odkaz je asi menej viditeľný, ale bude v budúcnosti určite dôležitejší čo sú teda základy e, tohto dôležitého odkazu? Základ stojí na významnej debate, ktorá sa uskutočnila okolo roku 2014 na európskej úrovni. Boli do nej zapojené všetky európske inštitúcie, e, Rada Európskej únie, Európska komisia, parlament, všetci, všetky zainteresované subjekty a zástupcovia z členských štátov, z národných eh, administratív. Táto dôležitá diskusia sformovala úplne odlišný spôsob, akým nahliadame na kultúrne dedičstvo. Teraz naozaj na to kultúrne dedičstvo nahliadame inak. Napríklad sme sa teraz všetci zhodli na tom, že kultúrne dedičstvo treba vnímať um, holistickým spôsobom. Mal by tam byť holistický prístup, hmatateľ, nehmatateľné, digitálny rozmer kultúrneho dedičstva. Celé by to malo byť integrované. A ja osobne, teda som z Talianského ministerstva kultúrneho dedičstva, som profesionálka a je to naozaj e, veľký výdobytok. Pomáha nám to lepšie spolupracovať. Ďalšia dôležitá vec, ďalší dôležitý objav alebo výdobytok, ku ktorému sme sa dopracovali vďaka diskusii, je, že kultúrne dedičstvo nie je záťažou, je zdrojom. Kultúrne dedičstvo prináša e, prospech všetkým rozmerom udržateľného rozvoja. Je to prospešné pre životné prostredie, pre hospodárstvo, pre spoločnosť ako celok a samozrejme je to veľmi dôležité pre kultúrnu rôznorodosť a aby všetky tieto ehm, prínosy boli ehm, naozaj realizované. Nemôžeme všetko to len zaznamenávať, zaregistrovať, sledovať e, dosah. Musíme aj konať, musíme byť proaktívni. Obzvlášť e, musíme pracovať integrovanejším spôsobom. keď sa pozeráme na všetky tie rôzne politiky, tak ehm, kultúrne dedičstvo je tam dôležitý prvok. Uvediem príklad. Na úrovni EÚ je kultúrne dedičstvo komponentom viacerých politík. Je to obsiahnuté v politike životného prostredia, je to obsiahnuté vo výskume, je to dôležité pre cestovný ruch a politiku cestovného ruchu a samozrejme je to dôležitá súčasť aj v oblasti vzdelávania a veľa podpory dostáva vďaka štruktúrnym fondom ako páka miestneho a územného rozvoja. Ak sa nevyužijú všetky tieto zdroje a príležitosti integrovaným spôsobom, je tu riziko, že e, pôjdeme mm, naozaj takou nebezpečnou logikou oddelených e, e, zo skupení, nebudeme o sebe navzájom vedieť. Preto som spomínala túto vec, ktorá je zo štúdie Eh, ktorú podporil program kultúry, čiže to je kultúrne dedičstvo pre Európu a môžete sa na to pozrieť. Konzorciu viedla Európa Nostra a urobili viac než 200 eh, štúdií vplyvu kultúrneho dedičstva. A teda na základe toho môžeme byť proaktívnejší v prístupe ku kultúrnemu dedičstvu a môžeme zaujať taký holistickejší prístup. Ako sa to uh, realizuje na európskej úrovni. Jednak v koncepcii mainstreamingu, čiže je to uvedené v zmluvách. A takisto to bolo vyzvinuté v právnom základe e, kultúrneho dedičstva. Bolo to, teda bola tu žiarosť na komisiu, aby e, lepšie sa pracovalo pred všetkými sektormi, aby sa preskúmali rôzne synergie v rôznych politikách EÚ. Asi si viete predstaviť, aké komplexné to celé je a aby to celé fungovalo, vytvorili sme veľmi komplexnú, mm, komplexný systém riadenia to bola vlastne tá architektúra e, uvedená v právnom základe Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Môžeme povedať, že je to jedinečná schéma riadenia. Európsky rok kultúrneho dedičstva je spravovaný na úrovni členských štátov e, skupinou národných koordinátorov, ktorí sú menovaní teda na národnej úrovni, lebo ako viete, všetko, čo spadá do oblasti kultúry, spadá pod subsidiaritu, takže je to v kompetencii členských štátov, ale je to aj príležitosť na koordináciu činnosti na európskej úrovni, obzvlášť na istú výmenu medzi národnými koordinátormi, aby si teda vymenili osvedčenú prax. Taktiež máme 9 eh, pridružených krajín, to znamená, že sme eh, sa neobmedzili len na Európsku úniu, ale máme ďalších 9 krajín, ktoré sa podielajú a zúčastňujú Európskeho roka pre kultúrne dedičstvo. Európsky eh, parlament do toho je plne zapojený a taktiež ehm, na tomto spolupracuje výbor národných koordinátorov na zasadnutiach e, e, je prítomný aj e, teda Taktiež tu máme výbor, ktorý zhromažďuje všetkých, všetkých základných zainteresovaných v oblasti kultúrneho dedičstva, čiže základné siete a platformy sú tam zastúpené a samozrejme aj významné medzinárodné organizácie ako UNESCO, Rada Európy, ICROWN a podobne sú tam tiež zastúpené. Prirodzene sa veľké zainteresované strany ako Arumbord, Európa Nostra sú ehm, jednými z našich najsilnejšie zastúpených um, aktérov v, vo výbore zainteresovaných strán. Delegácie um, EÚ sú do toho tiež zapojené a samozrejme napojenie na iné výbory ako výbor regiónov, um, Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako aj Európska rada sú vždy zapojené do týchto činností. Um, ústredný prvok um, tohto, tejto štruktúry riadenia vidíte, že uh, je tam uh, DG pre Culture, ktorá, uh, ktorá je koordinátorkou týchto činností a taktiež e, sa tam zohľadňuje mládež, vzdelávanie a šport, teda tieto významné e, prvky ktoré, a oblasti, ktoré tiež e, spravuje naše generálne riaditeľstvo, ale vidíte taktiež na základe tejto štruktúry, že aj iné DG s nami spolupracujú, celkovo 19 Um, generálnych rediteľstiev uh, prispieva do tohto Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Na základe spätnej väzby od uh, zainteresovaných strán vieme doposiaľ, že um, základným výdobytkom európskeho kultúrneho dedičstva je to, že sa nám podarilo vynikajúco spolupracovať. O to hovorím naozaj s veľkým oduševnením. S um, cieľom vypracovať uh, spoločný plán a s cieľom pracovať na spoločných uh, cieľoch, aby sa nám ich podarilo uh, dosiahnuť do konca tohto roka, sa nám podarilo identifikovať 10 základných európskych iniciatív. Nebudem ich podrobne uvádzať, všetky tieto európske iniciatívy. Budeme sa um, v podstate zaoberať tými témami, ktoré viac súvisia činnosťou tohto panelu ale Chcem len zdôrazniť, eh, že v rámci týchto eh, desiatich eh, iniciatív máme rôzne teda akronymá jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Je to taká bruselská hantýrka, takže hm, trochu to vysvetlím. Je to rozdelené do štyroch pilierov. Pilier hm, E, zapojenia, odrateľnosti, ochrany a e, inovácie. V rámci prvého e, piliera sa zameriavame na, na mladých a teda mnohé z našich činností sa zameriavajú na vzdelávanie, pričom využívame príležitosti um, twinningových um, schém alebo um, zborom Solidarity a podobne. A preto máme teda uh, silné zastúpenie a výrazné operácie v rámci tohto prvého piliera s jednotlivými e, DG. Druhý pilier, e, sustainability alebo udržateľnosť, ten sa skôr e, zameriava na to, čo som hovorila predtým, čiže ako, ako môžeme vyvinúť udržateľný dosah týchto činností, takže spolupracujeme napríklad s generálnym riaditeľstvom DG Grow, DG eh, pre, eh, pre životné prostredie, eh, neskôr zástupcovia týchto hm, generálnych riaditeľstiev vám vysvetlia podrobnejšie, čím sa zaoberáme, tak tiež tu máme teda hm, iné zastúpené DG. Ďalej, ďalšie dva piliere sa týkajú ochrany a inovácií vysvetlím niečo k týmto um, pilierom. Ešte um, stručne k pilieru uh, udržateľnosti. Chcem vás stručne informovať o najdôležitejších iniciatívach, ktorým sa v súčasnosti venujeme a snažíme sa zameriavať najmä na udržateľný kultúrny cestovný ruch, pretože cestovný ruch je e, vynikajúcou e, pákom a skvelý pákový efekt na rozvoj na miestnej úrovni, ale e, cestovný ruch by sa mal rozvíjať udržateľným spôsobom, pretože nadmerný turistický tlak môže ohrozovať kultúrne dedičstvo. Preto venujeme takúto pozornosť tejto téme. No a v zásade tu máme e, skupinu členských štátov a expertov z týchto členských štátov, ktorí rokujú o osvedčených postupoch, vymieňajú si o nich informácií a teda rokujú o otázke udržateľného cestovného ruku a ich e, závery a odporúčania v tomto kontexte budú k dispozícii koncom roka a budú ich prezentovať na e, záverečnom podujatí vo Viedni 6. a 7. decembra. 26. a 27. októbra e, už boli v čiastočnej miere prezentované ich zistenia. Významný je ďalší pilier, pilier ochrany v tomto pilieri sa budem trochu viac eh, zameriavať jednej iniciatíve, ktorá sa volá eh, ochrana eh, kultúrneho dedičstva, cherishing heritage, pretože ak platí, že Um, Európa je známa svojou excelentnosťou, pokiaľ ide o to, ako spravujeme a chránime svoje kultúrne dedičstvo. Tiež je pravdou, že uh, celé roky sme nerokovali a nedohodli sme sa, nevymieniali sme si určité základné princípy tejto oblasti a najmä sme sa um, nezaoberali uh, dynamickým spôsobom týmito princípmi. No a toto um, je vlastne prvá príležitosť. Dnes máme prvú príležitosť dnes rokovať informovať o tom, čo, čo e, týmto, touto kvalitou a rozvíjaním kvality vlastne myslíme, čo tá autentickosť eh, v Európe dnes znamená, keď hovoríme o kultúrnom dedičstve a najmä eh, to, do akej miery je tá kvalita významná, dôležitá, ako je dôležité uviesť si a povedať si, že určité, určité princípy je potrebné dodržiavať, keď sa fin, eh, finančné prostriedky z fondov EÚ využívajú na ochranu kultúrneho dedičstva. To je najmä dôležité v kontexte mainstreamingu a využívania finančných zdrojov na ochranu kultúrneho dedičstva, ale e, často sa stáva, že základným cieľom týchto finančných prostriedkov je niečo iné, čiže e, pomalšie dochádza k, e, k realizácii cieľov týkajúcich sa ochrany os- kultúrneho dedičstva. Preto Európsky parlament, a to chcem zdôrazniť, pretože pán Giacono bol v roku 2015 autorom správy a spravodajcom, um, pričom sa v rámci svojej správy zameriaval na to práve, že treba posilniť túto kvalitu a čo tým myslíme na európskej úrovni. E, taktiež e, je potrebné zaviesť povinný e, systém ochrany a teda monitoring využívania finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov. Tomuto sa venovalo lotišské predsedníctvo na konferencii v roku 2015 a taktiež sa tam uvažovalo o, mm, o ako lepšie zabezpečiť e, synergie medzi aktuálnym e, mm, architektonickým návrhom a teda ochranou kultúrneho dedičstva, pretože tento, tento dialog nevždy je harmonický. Ehm, taktiež do eh, týchto eh, cieľov boli zahrnutá eh, kvalita ochrany ehm, a taktiež ehm, citlivé zasahovanie do historického kontextu a do historických pamietok. Taktiež sa zvýraznil význam tejto témy v záveroch rady, kde sa mm, hovorilo o mainstreamingu v oblasti e, kultúrneho dedičstva, prečo sa tam zdôraznilo aj to, že ciele a skutočnosť, že um, propagujeme kultúrne dedičstvo, ale netreba zabúdať aj na to, aké sú hodnoty kultúrneho dedičstva Takže rada vyzýva komisiu, aby pri plánovaní implementácia e, príprave e, týchto politik, aby zvážila aj priamy e, vplyv na ochranu a zachovávanie kultúrneho dedičstva taktiež, že je potrebné vypracovať kvalitatívne usmernenia, ktoré zabezpečia, že európska investícia nebude poškodzovať kultúrne dedičstvo. Čiže komisia začala pracovať na tejto téme Zriadili sme eh, pracovné skupiny expertov, eh, ktoré zapojili aj ECOMOS. Táto pracovná skupina eh, pracuje v otvorenom a transparentnom duchu, takže samozrejme začali sme pracovať ako expertná skupina, pretože um, počiatočná fáza tejto práce môže prebehnúť len medzi expertmi, ale účelom tejto skupiny je vypracovať uh, výsledky, ktoré budú inkluzívne a dostupné. To znamená, že tieto výsledky ich práce a výstupy ich práce by mali mať možnosť pochopiť aj neodborníci, pretože to, že, e, že vlastne propagujeme takýto participatívny e, prístup, e, k kultúrnemu dedičstvu a teda presadzujeme aj tú kvalitu, sa netýka len expertov, ale aj neodborníkov. Čiže toto je harmonogram, mali sme viacero zasadnutí medzi expertmi, vypracovali sme prvý návrh dokumentu, no a tento dokument e, bude prerokovávaný 22. a 23. novembra v Benátkach, čiže čoskoro. No a po týchto diskusiách má komisia v úmysle otvoriť a začať verejné konzultácie vo vzťahu k tejto téme. Čo je ďalej dôležité, a to v podstate mm, naznačuje, že spolupracujeme prierezovo a spoločne v jednotlivých DG. Ide tu o program 2000, Horizont 2020 v roku 2020. 2018 bude zriadená sociálna platforma expertov a, a zainteresovaných strán, ktoré budú naďalej rokovať o tejto téme. Čiže keď sa dohodneme a zriadíme tento, vypracujeme tento prvý dokument, ktorý bude uvázať prvé kvalitatívne princípy e, na európskej úrovni, bude sa v, tomto, v tejto práci pokračovať a e, táto téma a problematika bude získavať podporu aj z programu Horizon 2020. Čiže toto sú dátumy e, konferencií a tu nájdete e, bližšie podrobnosti k výzve, ktorá práve bola odštartovaná. No a 14. marca 2019 by mala byť zriadená spomínaná platforma. Ďalšia významná um, iniciatíva sa týka ohrozeného e, kultúrneho dedičstva, týka sa to rôznych kultúrnych e, lokalít a artefaktov a obchodovania s nimi, ktoré je nezákonné v mnohých prípadoch. No a v rámci tejto iniciatívy, ako vidíte, aj v názve e, v podstate na to nazeráme z dvoch rôznych uhlov. Máme tu jednak významný problém boja proti nezákonnému obchodovaniu a po druhé tu máme lepšie riadenie riadenie rizik súvisiacich s takýmito e, lokalitami e, kultúrneho dedičstva. Pokiaľ ide o oblasť e, boja proti nezákonnému obchodu. Už viete, že na európskej úrovni existuje právny rámec v tomto kontexte, ale právny rámec, existujúci právny rámec, ktorý predstavuje najmä tri základné dokumenty, ktoré som spomínala. Čiže e, ak existujúci právny rámec sa viac zameriava na potrebu vyhnúť sa tomu a predchádzať tomu, aby európske kultúrne dedičstvo um, teda nebolo eh, nezákonne vyvážané do zahraničia, do iných krajín, pretože doposiaľ sme svoju pozornosť skôr zameriavali na ochranu kultúrneho dedičstva a chceli sme sa eh, chceli sme predchádzať tomu, aby v rámci nezákonného obchodu bolo toto eh, dedičstvo šírené do iných krajín, ale ničenie pamiatok na Blízkom východe eh, v podstate poukázalo aj na to, že je treba chrániť aj eh, pamiatky eh, z iných regiónov, pretože tie sa často tiež dovážajú do EÚ a tu sa s nimi nezákonne obchoduje. A preto navrhujeme právny predpis, ktorý sa týka nezákonného obchodovania s kultúrnymi artefaktmi v EÚ a práve o ňom roku je rada a v prvom eh, kvartáli roku 2019 sa očakáva schválenie tohto právneho predpisu a tohto prerokovaného dokumentu, ale, ale um, je tiež eh, potrebné podoprieť um, tento nový právny rámec aj činnosťami, ktoré sa týkajú odbornej prípravy a budovaním kapacít. A preto spolupracujeme s eh, UNESCO, taktiež eh, sa eh, teda spolupracujeme aj s... Máme, teda, máme tu vzdelávanie, ktoré sa týka Eh, právneho rámca, právnej situácie v tejto oblasti a taktiež eh, trhom s umeleckými predmetmi. Mm, obsah eh, týchto odborných vzdelávaní, týchto školení bude k dispozícii. Čo budeme mať k tomu aj elektronické vzdelávanie. Taktiež sa snažíme zlepšiť elektronické dôkazy v tejto oblasti a mm, taktiež eh, v rámci eh, Horizont 2020 eh, pracujeme na tejto oblasti a pomáhame teda expertom a zainteresovaným stranám naďalej uvažovať a pracovať na tejto téme. Taktiež pokračujeme v štúdii nezákonného obchodovania s kultúrnymi artefaktmi a taktiež, ako by sa na túto oblasť dali využiť nové technológie, pretože vieme, že rôzne druhy trestnej činnosti e, tu prebiehajú, no a v podstate e, len proti niektorým vieme doposiaľ e, efektívne bojovať. Taktiež intenzívne pracujeme na oblasti boja alebo aspoň pochopenia toho, ako všeobecne lepšie zvládať rizika v tejto oblasti. A preto vypracovala komisia štúdiu, eh, ktorá je venovaná tejto oblasti. Mám tu jej kopiu, je venovaná ochrane eh, pamiatok kultúrneho dedičstva. Hovorí sa tam aj o, to, že um, um, je potrebné zahrnúť do vnútroštátnych pohotovostných plánov v prípade uh, prírodných katastrof aj um, postupy na to, ako chrániť kultúrne dedičstvo, pretože uh, pri uh, riadení rizík a riadení teda týchto prírodných pohrom sa často neráta s ochranou kultúrneho dedičstva. No a v tejto štúdii e, máme zmapovaný celý výskum, e, naozaj rozsiahly výskum, ktorý sa podarilo realizovať na úrovni EÚ, ako aj významné zistenia, ktoré tu máme a často ich nevyužívame. A taktiež sme zmapovali všetky existujúce stratégie a nástroje v jednotlivých členských štátoch, pretože sme eh, zaznamenali a je veľmi dôležité vedieť, eh, čo sa odohráva v jednotlivých členských štátoch, ako to tam prebieha, pretože viete mm, mm, určite, že máme systém a preto veľmi dobre spolupracujeme s DG Eco, máme teda vypracovaný systém um, európskej civilnej ochrany a je veľmi dôležité um, zistiť, čo na úrovni členských štátov existuje, aby sa nám podarilo lepšie rozpracovať uh, a nadviazať spoluprácu na európskej úrovni. Teraz uh, spomeniem um, Ehm, ďalšie fakty, pretože eh, v, pre nás je veľmi dôležitá aj činnosť DG Grow v tejto oblasti, eh, ktorú teda vykonali, vypracovali eh, vynikajúci nástroj, ide o systém Kopernikus, ale môj kolega to lepšie a podrobnejšie neskôr vysvetlí, o čo konkrétne tu ide a ako tento nástroj funguje. Takže pokiaľ ide o lepšie riadenie a lepšie spravovanie kultúrneho dedičstva, závery e, štúdií a teda na základe štúdie sme, sa, e, sme zistili, že treba zlepšiť koordináciu na všetkých úrovniach, na úrovni EÚ, ale aj um, v rámci jednotlivých um, úrovní, teda na, úrovni, na národnej úrovni v členských štátoch a na oblastnej úrovni. Taktiež tu uh, je potrebné zlepšiť praktické uplatňovanie a um, tam sú určité nedostatky a to súvisia aj s tým, že kultúrne dedičstvo sa v súčasnosti často považuje za nízkoprioritnú oblasť. Taktiež uh, Eh, sme sa venovali ehm, a zaobrali sme sa významnému zdroju informácií, ktoré, ktoré vypracovali naši kolegovia v DG Research a tam v podstate zhrnuli všetky, všetky eh, informácie o výskumoch eh, venované, venovaných teda ohrozeným kultúrnym pamiatkám a kultúrnemu dedičstvu. Možno tu nepôjdeme až do mm, detajlov. Ďalšia dôležitá vec, e, ktorú e, robíme, je zaoberáme sa jednotlivými e, schémami týkajúcimi sa kultúrneho dedičstva. Viem, že odborníci na dedičstvo v Európe majú vynikajúce, teda máme vynikajúce školy, máme vynikajúcich odborníkov, mm, vynikajúce centra, ale táto expertíza sa e, stretáva s viacerými hrozbami. Jednou z dôležitých hrozieb je, že je veľmi komplikované e, posúvať, odovzdávať si vedomosti z generácie na generáciu. Eh, je problematické eh, novú eh, generáciu získať a odborníci odchádzajúci do dôchodku nedokážu takto postúpiť svoje vedomosti mladým. Potom sa stáva, že odborníci nie sú odborníci nie sú vybavení e, zručnosťami, ktoré sú potrebné v dnešnej dobe, napríklad digitálnymi e, zručnosťami, e, aby napríklad zvýšili návštevnosť v jednotlivých múziách. Čiže na tomto naša skupina pracuje v Európe a v, vo Viedni, čo skoro odprezentujeme výsledky tejto eh, štúdie, aby sme sa vysporiadali s týmito týmito e, výzvami, aby sme e, vedeli, čo je potrebné urobiť na európskej e, úrovni v tomto zmysle. Potom tu máme ďalšiu európsku iniciatívu, ktorá je veľmi dôležitá, ale prejdem ňou len veľmi rýchlo. Dedičstvo pre všetkých sa nazýva a ide tu o to, ako spolupracovať a inkluzívnejšie pracovať, ako zapojiť aj lokálne komunity do ochrany kultúrneho dedičstva a aj s Radou Európy spolu spolupracujeme na jednom dôležitom projekte k e, dohovoru e, o PARO. Desiatou iniciatívou je veda pre dedičstvo. K tomu sa vyjadri neskôr môj kolega. Ja by som len e, z, e, spomenula nedávne aktivity e, veľtrh európskych inovátorov. Organizoval sa v duchu snahy nájsť synergie medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Čiže stretli sa tam nielen výskumníci, ale aj odborníci, ľudia z rôznych firiem, nadácií, aby sa pozreli na to, ako je možné využívať výsledky tohto dôležitého výskumu na európskej úrovni e, a ako e, to je možné využívať v jednotlivých členských štátoch a na európskej úrovni. A teraz sa pozrieme do budúcnosti v Európskej agente pre kultúrne dedičstvo, ktorá bola nedávno prijatá Európskou komisiou, sa uvádza, že komisia odprezentuje akčný plán pre kultúrne dedičstvo. Teraz sa učíme eh, zo všetkých skúseností, eh, učíme sa eh, z týchto skúseností a zameriavame sa, zamýšľame sa nad týmto akčným plánom do budúcnosti, pretože to, čo robíme teraz, je dôležité nie len na európskej úrovni, ale je to dôležité tiež na úrovni členských štátov. Jeden dôležitý prvok akčného plánu bude možnosť propagovať integrovaný prierezový prístup ku kultúrnemu e, dedičstvu a komplexné riadenie, čo znamená tiež e, zapojenie na úrovni jednotlivých členských štátov. Našim prvým krokom bolo e, do nasledujúcej výzvy Kreatívna Európa 2019 o bloku na európsku dimenziu kultúrneho dedičstva. Eh, chceme eh, vzbudiť povedomie o spoločných európskych kultúrnych eh, hodnotách a o spoločnom európskom kultúrnom priestore. Toto je všetko z mojej strany a všetky informácie sú dostupné na našej webovskej stránke. Ďakujem pekne. Skôr než prejdeme k ostatným rečníkom z ostatných generálnych riaditeľstiev Európskej komisie, jedna krátka pripomienka. Asi ste si všimli, že pani Herminia vyjadrila potešenie eh, z toho, že parlament sa podielal na vytváraní tohto programu pre európske dedičstvo. Vysvetlím vám, o čo ide. Na základe zmluv parlament nikdy nie je vo funkcii výkonného orgánu. A to, že teraz je parlament súčasťou tejto iniciatívy, prejavom určitej veľkorysosti a pochopenia zo strany komisie a vtedejšieho malckého predsedníctva vo vzťahu k tomuto symbolickému roku európskeho dedičstva, pretože to má samozrejme zmysel pre všetky členské štáty. Tento rok bude ukončený vo Viedni v decembri A to je samozrejme tiež e, vec, e, ktorá má veľký symbolický význam. Toto mesto má naozaj bohatú kultúru, je e, nejakým si prechodom medzi západom a východom. Máme tu pána Reného Martinsa, no, pán Grasso a ďalších, ktorí prispejú svojimi príspevkami. Ďakujem pekne. Pán Diakon, ďakujem, že ste ma pozvali na toto podujatie. Zastupujem, teda mm, vážení zastupcovia Európskeho parlamentu, národných parlamentov, kolegyne, kolegovia, je mi vždy veľkou cťou hovoriť tu. A som veľmi povďačný, že mám túto príležitosť. K prezentácii mojej kolegyne, najmä k iniciatíve číslo 7 ohľadne ochrany pred rizikami. Možno to bude trochu zvláštna prezentácia, Ehm, tieto dve prezentácie malé sú eh, prepojené niečím, čo sa zdá byť veľmi ďaleko eh, jedno od druhého a síce eh, vesmíra. Čo môže tento urobiť pre kultúrne dedičstvo. Takže e, e, e, minulo, súčasnosť, budúcnosť a pozrieme sa, čo robíme v tomto zmysle. Len aby som to vniesol do správneho kontextu. Európska komisia v mene Európskej únie má dva vesmírne programy. Jedným z nich je Galileo, vesmírna navigácia, európske GPS a potom druhý Copernicus. pozorovania satelitov konfliktov, ktoré obiehajú a pozorujú našu planétu. Európska komisia v mene Európskej únie tento satelit e, vlastne je to veľmi unikátna vec, že Európska únia vôbec takéto niečo dokázala, pretože to sú infraštruktúry, ktoré by nedokázala takto urobiť žiadna samotná európska krajina. Takže Kopernikus na program pozorovania Zeme EU je jedinečným na celom svete. Nikto takýto nemá, ani Američania, ani Japonci. Po už 20 rokov vlastne sa tie prvé myšlienky objavili pri Lago Maggiore v Taliansku. A vtedy sa to celé odštartovalo. Len vám chcem porozprávať, ako to pozorovanie sa zlepšilo za ostatných 20 rokov. Ukážem vám miesto, kde sa to celé odštartovalo. Toto je e, obrázok z Lago Maggiore pred 20 rokmi e, s satelitom americkým Landsat. Bola táto fotografia urobená. Toto je rovnaké miesto, odfotené Sentinelom 2, jedným z európskych satelitov v 2018 eh, v júli. Vidíte tu oveľa lepšie rozluš- rozlišenie a eh, prináša to veľa nových potenciálov do toho, čo môžeme robiť. Mohol by som veľa hovoriť o tom, čo Kopernikus znamená, ale myslím si, že tento obrázok vám názorne ukazuje, čo robíme. Tu vidíte satelit, to je ten obrázok uprostred. Tieto fólia vďaka údajom, vďaka fotografiám týchto, eh, tohto satelitu je možné generovať informácie pre rôzne oblasti. Napríklad môžeme pozorovať morské prostredie, eh, krajinu, atmosféru, ale tiež mm, eh, rôzne záchranné práce, tiež bezpečnosť, námornú bezpečnosť Môžeme sa pozrieť na nelegálne prevádzačstvo. Tiež sa e, môžeme pozrieť, ako to vyzerá s klimatickými zmenami, ako napríklad e, pomaly sa topia ľadovce mm, e, poloch. A čo je prepojenie medzi týmto a medzi kultúrnym dedičstvom. Keď hovoríme o kultúrnom dedičstve, toto je jedna z eh, folí, eh, ktorú sme prezentovali na eh, našom workshope o kultúrnom dedičstve v vesmíre. Je to veľmi prepojené s tým, čo robí UNESCO. Vidíte, to sú kultúrne lokality, prírodné, ktoré môžeme pozorovať. Takéto fotografie môžete získať e, zo satelitu. Len aby ste si to uvedomili, e, satelit e, letí rýchlosťou 700 tisíc kilometrov obieha Zem mm, vo výške okolo 10-12 kilometrov môže robiť eh, obrázky s vysokorozlišovacou eh, schopnosťou. Tu eh, vidíte eh, v Austrálii nejaké obrázky Samaru, tretí Ráka, Angkor, eh, koralové útesy v Austrálii, eh, dole a ten posledný to je zabudnuté mesto v Sahare, ktoré bolo objavené práve takýmito satelitnými pozorovaniami. Aké sú hrozby celosvetového kultúrneho dedičstva? Vidíte ich na obrázkoch. Ehm, napríklad, ehm, čo môže e, e, urobiť e, zlého všetko zlý vzduch. Mm, potom ľudské aktivity, bombové nálety, ktoré môžu zničiť kulturálne dedictvo a nemáme spôsob, ako to zastaviť. A potom mm, to môžu spôsobiť aj prírodné udalosti, mm, rôzne prírodné útvary, ktoré sa môžu e, stratiť napríklad následkom e, povodní alebo výrubu lesov a tak ďalej. Takže toto Ehm, čo my robíme prostredníctvom e, satelitu, by skutočne mohlo pomôcť, pretože môžeme analyzovať napríklad kvalitu vzduchu, analyzovať, aké sú tie škodlivé látky a analyzovať to z kultúrneho aspektu. A pokiaľ ide o zničené oblasti, môžeme porovnať, ako to vyzeralo predtým a potom a identifikovať, e, čo tam bolo zničené a môžeme e, pomôcť aj pri intervenčných akciách. A pokiaľ ide o prírodné oblasti, môžeme aj anticipovať určité e, rizika, ktoré môžu ohroziť turistov alebo povodne tam môžeme tiež eh, pomôcť pri eh, eh, pomoci a môžeme identifikovať, ktoré oblasti budú najviac dotknuté, pokiaľ ide o mm, výrub lesov mm, môžeme tiež predpokladať, ako to bude vyzerať mesačne na ročnej báze. A potom, pokiaľ ide o napríklad mm, zemetrasenia tiež môžeme analyzovať, koľko um, kultúrneho dedičstva bolo um, zemetrasením zničeného. Tiež môžeme vypracovávať mapy s informáciami. Toto je eh, mapa eh, centra mesta Viedeň. Určitými špecifickými technikami je možné um, identifikovať, ako sa tam pre ako sa tam eh, menia, mení eh, priestor. keď sa pozrieme na kultúrne dedičstvo, môžeme tiež eh, anticipovať, čo sa môže udiať v tej ktorej oblasti a naplánovať opatrenia. Toto je ďalší prípad, kde napríklad v Sýrii bolo možné sledovať určité konkrétne prvky tejto oblasti. Dole e, vidíte obrázok z Google Earth s vysokým rozlíšením. So Sentinelom máme menšie rozlíšenie, ale e, e, s Google máte každé 3, 4, 5 rokov nový obrázok, zatiaľ čo Sentinel máte síce menšie rozlíšenie, ale môžete mať fotografiu každé 2-3 dni, takže viete identifikovať, kedy došlo k zmene takže bolo možné identifikovať, že mm, tam dochádza k zmene v e, tomto kultúrnom dedičstve medzi 4. E, a 20. Vlastne augustom 2015. Dnešné služby e, Kopernika sledujú napríklad pohyby e, vo vzduchu na Zemi môžu e, pomôcť pri rôznych e, prírodných katastrofách, môžu sa pozrieť na to, ako to vyzerá so znečistením, so stratenými archeologickými nálezmi, ako to vyzerá ničením, aj keď teda nie sme Eh, aj keď nie sú úplne prispôsobené eh, na tieto účely, ale môžu byť na ne využívané. Eh, máme task force, ktorá sa zaoberá analýzou, ako by bolo možné zlepšiť produkty pre kultúrne dedičstvo v našom výbore pre Kopernikus sme sa dohodli na tom, že Eh, posúdime, ako by to mohlo byť urobené. Taliansko to bude viesť a táto otázka začne pracovať v nadchádzajúcich dňoch. Ďalší prvok, ktorý je dôležitý. Niekedy to eh, vyzerá, že eh, satelity je niečo špecifické, čo je veľmi dôležité pre teda, čo je veľmi dôležité je, že používateľia môžu na základe týchto údajov navzájom komunikovať a je e, e, možné e, vypracovať určité e, veci a podporovať na základe týchto údajov, napríklad aj e, startupy a tak ďalej. Takže toto bol veľmi krátky úvod do nášho Kopernika. Ak máte záujem o viaceré informácie, nech sa páči, pozrite sa na našu webovskú stránku, kde nájdete viacero informácií v tomto smere a samozrejme veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne. Yes, uh, thank you. Ďakujem pekne. Dobré odpoludne, dámy a páni. Som naozaj poctený, že môžem vystúpiť pred týmto cteným publikom a prezentovať, čo robíme my na podporu vedy pre kultúrne dedičstvo. Čiže ja sa teraz vo, svojej, vo svojej prezentácii zameriam na iniciatívu 10. Spomínala to aj Emilia Čakitáno. Aby ste teda získali lepšiu predstavu. No, počkam si tu na tú prezentáciu. Čo je to vlastne konzervácia, zachovanie kultúrneho dedičstva? Analogia medicíny. Všetci vieme, čo je to lekár, čo je to liek, preventívne lekárstvo. Čiže otázka kultúrneho dedičstva, e, kultúrne dedičstvo sa vlastne zameriava na pacient, <coughs> to je ten pacient. E, konzervátor je vlastne ten lekár, ktorý pozná diagnozu, rozhoduje o liečbe, potom buď nejaký chemik je porovnateľný s lekárom, ktorý namieša nejaké, e, s lekárnikom, ktorý namieša rieky a operácia alebo nejaký, nejaký lekársky zásah, to je vlastne tá nápravná konzervácia, čiže priamo na tom umeleckom diele zasahujete robiť nejakú transformáciu. Na preventívne zdravotníctvo je vlastne ako tá preventívna konzervácia, čiže príjmate rôzne opatrenia na to, aby ste sa vyhli nejakému e, pozmeneniu v e, skladovaní teda tých objektov a tak ďalej. E, máme tiež máme vysoké etické štandardy pri konzervovaní kultúrneho dedičstva a nie je tu nejaké jedno riešenie pre všetkých. Každý pacient je individuálny a potrebuje individuálnu diagnózu Čiže ja som si tú analogiu nevymyslel. Čiže konzervácia alebo kultúrne dedičstvo ako také je súčasťou Európskeho rámcu a programu od roku 1986 a Horizont 2020 venoval takmer 500 eh, miliónov eur na eh, kultúrne dedičstvo je to vlastne v tom programovom eh, <coughs> programe 7. V panel 1 mm, ste mali tú prezentáciu kolegyne Manidu a to bude určite k dispozícii aj neskôr. Takže je to vlastne vypracovanie nejakých pokročilejších techník na konzerváciu, a je to eh, zakotvené v pracovnom programe pre nanotechnológiu, pokročilé materiály, biotechnológiu, eh, to je tzv. program NMBP, čiže nanotechnológia, biotechnológia, eh, pokročilé no, výrobia, biospracovania tak To je taký trošku eužargon. Takže v tomto pracovnom programe sme systematicky riešili uh, nízkonákladovú preventívnu konzerváciu e, kultúrneho dedičstva. No a potom aj špecifický vývoj, napríklad e, to, čo je v roku 2017 je inovatívne riešenia 20. teda pre zachovanie kultúrneho dedičstva z 20. storočia. No a dá sa to porovnať vlastne s tým rámcovým programom 7 66 miliónov, to číslo si spomínate možno z prezentácie Armenie Šakitáno, e, to je vlastne z toho, že e, mm, je možné využiť iné programy. Ja teda hovorím iba o inovatívnych technológiách. Na ďalších priesvitkách vám teda ukážem niekoľko obrázkov z nedávnych projektov, ktoré buď teda sa už ukončili, alebo ešte prebiehajú v rámci Horizontu 2020. Máme tu nanokatedrálu, e, teda toto sa tam sa vyvíjajú konsolidačné a ochranné látky pre malé prvky na katedrálach v rôznych európskych krajinách, takisto je tam Oslovská opera. Dôležité je teda, že sú v rôznych klimatických oblastiach a tie objekty podliehajú rôznym podmienkam. A Innova Concrete, uh, oni vlastne chránia a konsolidujú betónové monumenty. Tiež tu vidíme z Polska, Lotyšska, Španielska, niekoľko príkladov. Na druhej priesvitke máme projekty týkajúce sa zachovania, konzervovania e, dedičstva na celuloide, napríklad filmy, takže tam sa vyvíja nejaké smart balenie, volá sa nemosyn. A druhý projekt je Restart, a tam sú teda nové technológie, nové materiály na čistenie a konsolidáciu malieb. A tu vidíte peknú, pekné ukážky na známych obrazoch Poloka a Picasa. A teda, čo sa týka rozpočtu a inovácií, tu je množstvo dobrých správ v týchto projektoch. Nemali by sme zabúdať na tie e, posolstva alebo odkazy, ktoré dostávame z rôznych komunít, e, od konzervátorov, vedcov, e, inštitúcií kultúrneho dedičstva. Takže Hlavne je to o tom, že veda pre kultúrne dedičstvo je už notoricky nedostatočne financovaná a financovanie na národnej úrovni je tiež nedostatočné, čiže je tam na úrovni EÚ väčší počet žiadostí a tým pádom je samozrejme miera, nižšia miera úspechu návrhov a teda sú príliš frustrovaní. Jedným z riešením teda je navýšenie rozpočtu na vedu pre kultúrne dedičstvo, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. No minulý rok ešte jedna vec, e, tam sa dosiahli veľké pokroky v digitalizácii kultúrneho dedičstva a ešte stále máme pred sebou veľa práce. Táto práca pomáha zachovaniu a e, obnove kultúrneho dedičstva, ale nemôže to nahradiť e, skutočné objekty, Čiže stra- dlhodobým cieľom, e, teda sú potrebné dlhodobé ciele takejto stratégie na ochranu a zachovanie dedičstva, čiže niečo na posilnenie všetkých týchto rozmerov kultúrneho dedičstva, sociálnej, ekonomickej, kultúrnej, historickej a tak ďalej. Ale samozrejme sú tam aj témy administratívnej povahy, napríklad verejné, obstarávanie pre reštauráciu vnímajú vlastne často ten projekt len ako uplatnenie existujúcich e, techník, e, výskum je len ako nejaký minimálny prvok pred tou, e, pred tou intervenciou, ale počas našich reštauračných kampaní sa, o, o, sa môžu vyskytnúť nové aspekty a problémy, ktoré si vyšetrujú ďalší výskum, ktorý tým pádom nie je vykrytý. Čiže mm, je to tiež príležitosť na zvýšenie si povedomia o respektíve teda vedeckého vstupu do ochrany e, kultúrneho dedičstva. Niektoré členské štáty vynaložili veľké úsilie na to, aby vypracovali štandardy a metódy, čo by malo byť postihnuté na európsku úroveň alebo aj vyššie, bez toho, aby sa e, znižovali existujúce národné štandardy na konzerváciu a reštauráciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujeme a možno by sa teraz chcel niekto niečo opýtať a samozrejme pokúsime sa zodpovedať, ale poprosil by som vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty vo svojich vystúpeniach a poprosím vás, aby ste sa aj v krátkosti predstavili, než sa ujmete slova, aby sme sa lepšie zoznámili. Viete, že posledná forma diktatúry v Európskej únii je toto kladivko a teror, ktorý pocitujeme my všetci poslanci, je teror minúty. Minúta môže byť naozaj s tým strašidlom v Európskom parlamente, ale poprosím vás, aby ste naozaj dodržali ten svoj rečnícky čas a aby ste sa aj predstavili. Ďakujem. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Dobrý deň. Volám sa Pisec, som z Viedne, kde 67. augusta, eh, pardon, v decembri bude tá záverečná konferencia a veľmi sa tešíme, že našu viede, naše kultúrne dedičstvo môžeme predstaviť aj počas týchto dvoch dní. Ja by som svoj krátky rečnícky čas poučil, použil na to, aby som vám uh, umožnil pohľad do zákus lisia vo Viedni. Máme tam mnohé občianske iniciatívy, ktoré momentálne veľmi pozorne sledujú, ako sa žiaľ zaobchádza s kultúrnym dedičstvom. Momentálne diskutujeme o tom, že Viedeň sa teda že mohlo by, mohlo by Viedeň prísť o svoj štatút e, kultúrneho dedičstva UNESCO vzhľadom na stav e, centra a samozrejme viedenčania sú veľmi hrdí na to, čo sa um, udialo a zrealizovalo vo Viedni za posledných 100 rokov a je veľmi škoda, že pri súčasnej politickej situácii sa tak veľmi málo berie na to obhľad. Kolegyňa Stanecka hovorila, že ministerstvo kultúrneho dedičstva, že ministerstvo kultúrneho dedičstva, no my také nič v Rakúsku ani nemáme, stále je to národné a regionálne právo, ak sa niečo stavia, takže bohužiaľ vzhľadom na rastúce ceny pozemkov, E, špekulanti v stavebníctve majú navrh a teda je tam veľmi ambivalentný vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. Čiže politika žiaľ nerobí dosť na to, aby chránila toto dedičstvo. Je to jednoducho ani nie tak otázka udržateľnosti e, alebo sociálnej agendy, ale vlastne tá stavbárska lobby, tá by aj bagrom prešla cez kultúrne dedičstvo, e, takže vás chcem poprosiť v mysle zachovania kultúrneho dedičstva v jedne, aby ste sa pozreli aj za oponu, aby ste brali vážne občianske iniciatívy, ktoré sa veľmi silne zasadzujú za toto, aby sa to zachovalo, ale bohužiaľ vo Viedni sa na to príliš málo prihliada. Ďakujem. buenas tardes. Félix Montes, senador Eh, dobrý deň, Ferris Montes, som senátor zo Španielska. No, mi sa mi páčilo vysvetlenie o tom, ako to vlastne z roku 2014 sa eh, začalo a vyúsilo to v roku kultúry 2018, aké tam boli rôzne iniciatívy, na ktorých to stavia. Takže je to niečo, čo využívame na podporu kultúrneho dedičstva, ale musíme sa zamyslieť aj nad ďalšími piliermi, ktoré by to mohli podporiť. Napríklad solidarita. A malo by to byť jasne a um, silne sformulované, keď hovorím, um, treba to vyriešiť medzi generáciami, geografickými oblastiami. Ja som primátorom v provincii Segovia a my sa zaujímame aj o dedičstvo vidických oblastí a ich e, obyvateľstva. Takže aj to je dôležité pre budovanie Európy. Solidarita je dôležitým pilierom a rovnosť je ďalší e, socioekonomické e, rovnosť, rovnosť v zamestnanosti. Nemôžeme hovoriť o udržateľnom cestovnom ruchu, keď e, nehovoríme o mm, E, rovnosti v zamestnanosti. No a tretí pilier je prístupnosť tak pre e, kreatívnych e, pracovníkov aj pre ostatné obyvateľstvo. Ďalším pilierom je zapojenie, účasť, vzdelávanie, ukotvenie e, tých iniciatív v celej e, spoločnosti, naozaj isté mainstreamovanie. No, viem, že nemám toľko času, ale dôležité je, aby sme išli aj možno nad rámec tých kultúrnych politík. Musíme hovoriť o kultúrnej politike. Máme európsky priestor, kde sú piliere tohto projektu kultúra, dedičstvo, ako právo, hodnota a zdroj. Ďakujem pekne. Moje meno je Marta Rueda de la Cruz. Tlmočníci bohužiaľ ju nepočujú. Keby mohla hovoriť bližšie k mikrofónu. Nepočujeme ju. Nepočujeme rečníčku. Je príliš vzdialená od mikrofónu. Jednu vec by som tu chcela spomenúť. Pani Šiatána o tom hovorila. To je vlastne ničenie dedičstva v dôsledku prírodných katastrof. Nie je to až také bežné v Európe ako India, ale stalo sa to aj v Španielsku. E, v Lorke v Mursii bolo zemetrasenie, ktoré zničilo e, dedičstvo v meste, ktoré malo veľmi bohaté kultúrne dedičstvo a vlastne chýbajú nám aj špecializovaní pracovníci, odborníci na obnovu e, týchto vecí. Musíme teda opätovne vyškoliť aj v určitých remeslách, napríklad ľudia, ktorí robia tapisérie. Všetky tieto zručnosti sa nám strácajú a e, zničené dedičstvo často nevieme obnoviť, ak teda e, nám chýbajú zruční e, profesionáli. Nemáme jednoducho tieto remeselné zručnosti. Ja viem, že je to v zodpovednosti členských štátov, ale treba to určite povzbudiť z európskej úrovne. Dobre, nech sa páči. E, nazywam się Jerzy že som senátorem z Polski, odpovedám za kultúre v Senáte. Chcem pani z Hiszpanii... Ďakujem, som polský senátor, zodpovedám za kultúru a za pani zo Španielska chcem povedať, že v Polsku vzdelávanie pokiaľ ide o reštaurátorov a konzervátorov, je na veľmi vysokej úrovni a veľmi intenzívne spolupracujeme aj so susednými krajinami, ako je Ukrajina. E, budem o tom hovoriť e, v oddelenom výstupení, ale Pánovi predsedovi by som chcel predložiť odporúčania z Varšavy, pokiaľ ide o rekonštrukciu kultúrneho dedičstva. Bola tam konferencia s 200 účastníkmi a prijali veľmi dôležité odporúčania a ja by som chcel, aby naši parlamentní kolegovia e, to mohli využiť, takže uvedem niekoľko citátov. Máme aj webovú stránku. Je to veľmi významné odporúčanie už 20 rokov sa zaoberám týmito prácami. Takže sme vypracovali kódex bar- barcelonský v roku 2013 a momentálne na svetovej úrovni je to veľmi dôležitá fáza a treba o týchto veciach veľmi nahlas hovoriť, pretože vďaka vzdelaniu v tejto oblasti budeme schopní presvedčiť ľudí, že aké sú tie podstatné hodnoty v tejto mm, e, náročnej aktuálnej situácii. A na záver, komu je určené toto odporúčanie? Je to výbor Svetového dedičstva, všetky organizácie UNESCO, Svetovej banky, všetky medzinárodné organizácie. Takže pánovi predsedovi dám túto brožúrku, aby si to mohli všetci prečítať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči. Čiže mají aj mai a ridicat mâna? Niekto sa tu ešte prihlásil. Áno, ešte jednu otázku a potom bude ďalšie kolo otázok neskôr, aby sme teda mali čas aj na odpovede. Nech sa páči, máte slovo. A, e, Ďakujem pekne. Moje meno je Dimitri Sefastakis a som z Gréckého parlamentu. Moja otázka sa zakladá na tom konštatovaní, ktoré povedal kolega na Margo udržateľnosti. Je tu istá otázka ideologickej ako aj ekonomickej udržateľnosti. Máme tu um, problémy týkajúce sa vidieckého hospodárstva, znežistenia životného prostredia. Všetko to bolo spomenuté, avšak je tu vec týkajúca sa rozvoja, ktorý má teda vplyv aj na kultúrny rozvoj a moderný život. Rozvoj miest. toto vlastne už nevedie k otvoreniu kultúrneho dedičstva. Podľa mňa eh, tu vyvstáva otázka ideologickej udržateľnosti tohto kultúrneho dedičstva. Eh, takže chcem povedať, že parlament a komisia majú veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní právnych eh, pravidiel na ochranu týchto inštitúcií. Zdvihli ste sa, hlasili ste sa, takže nech sa páči. Liana spune este numele meu, sunt senator um, în Parlamentul României, membru al Comisiei de... Som eh, senatorka v rumenskom parlamente vo výbore pre vzdelávanie. Veľmi som sa tešila z týchto prednášok, veľmi som si ich ocenila, najmä toto porovnanie medzi medicínou a kultúrnym dedičstvom. To sa mi veľmi páčilo. Kultúrne dedičstvo zdá sa, že momentálne trpí, ak by sme si pozreli toto porovnanie. V Rumunsku lekári musia emigrovať do iných štátov, aj keď stále viac miesta uvoľňujeme lekárom, aj keď sme dobre pripravení, univerzity pripravujú študentov, ale lekári opúšťajú krajinu. A preto by som povedala, že s národným kultúrnym dedičstvom trpíme aj v medicíne. Chcem poukázať na jeden problém. Ehm, štruktúrne fondy pre ehm, kultúrne dedičstvo. V Rumunsku sa veľmi užitočné. Pomocou štruktúrnych fondov sme mohli e, zrealizovať mnohé e, reštauračné práce, ale sú tam isté podmienky, ktoré nám bránia v prístupu k fondom. Jedna z tých podmienok, ktorá môže byť vnímaná ako prekážka, je, že po reštaurácii a renovácii musí byť budova prístupná verejnosti. Avšak tá budova, respektíve tie budovy, e, kde sú väčšinou nejaké verejné inštitúcie, alebo sú tam napríklad radnice, môžu sprístupniť verejnosti iba jednu časť budovy, nie celú budovu. Takže možno by bolo dobre, keby sme tieto podmienky prístupu k štruktúrnym fondom trošku zmenili, pretože potom by sme mohli renovovať viac budov. Hovorili ste o treťom pilieri, o ochrane o systémoch kvality, o kontrole kvality, o celom priebehu projektov, čiže kontrola kvality, ktorá funguje dlhodobo. Ale bolo by dobré, keby sme vypracovali podmienky, podľa ktorých sa bude môcť každá krajina zúčastňovať, aby sa zohľadnili všetky názory, teda aby sa mohli na tom podielať aj na zostávaní kritérií všetkých krajín. Dobre, ďakujem. A posledná posledná otázka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som za seba chcel veľmi pekne poďakovať našim rečníkom za ich prezentácie, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé. No a taktiež by som okrem toho chcel zdôrazniť, že je potrebné venovať sa otázke ochrany, ale aj digitalizácii a e, kultúrneho dedičstva. Na kultúrnom e, dedičstve spočíva mnoho, a teda ohrozuje ho množstvo rizík, kultúrne dedičstvo čelí rôznym hrozbám, v, najmä v konfliktných zónach alebo v okupovaných oblastiach, ako v, na Cypre, v Iraku, ale inde. Niektoré lokality, ako sme videli, niektoré kultúrne pamiatky boli doslova vymazané z mapy. No a taktiež e, sú tu určité hrozby a rizika súvisiace so životným prostredím, ktoré môžu tiež ohroziť určité artefakty kultúrneho dedičstva. V Európskej únii bude, musíme mať možnosť zasiahnuť a zachrániť určité pamiatky digitalizáciou, tak aby sme zachovali záznamy patriace do kultúrneho dedičstva. Takýmto spôsobom budeme mať k dispozícii digitálny katalóg takýchto pamiatok. No a bude to znamenať, že aj po zničení takýchto pamiatok bude možné ich obnoviť alebo zreštaurovať v určitých prípadoch takéto dotknuté um, objekty. Ďakujem veľmi pekne. Kto chce reagovať ako prvý? Erminia alebo pána Kiny? Nech sa páči.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 Samozrejme, ja môžem zodpovedať, ale len čiastočne, pretože bola by som veľmi rada, keby som mohla odpovedať na všetky tieto otázky, čo by znamenalo, že nemáme žiadne problémy, ale máme problémy, potýkame sa s problémami, ako teda príjmať opatrenia a zlepšiť spôsob spravovania kultúrnych e, pamiatok, ale viacere z vašich vystúpení potvrdilo e, potrebu e, zaujať holistickejší prístup ku kultúrnemu dedinu dedičstvu. Ehm, neodoláme tlaku e, vývoja, ak e, sa nám nepodarí súčasne zabezpečiť napríklad lepšie vzdelávanie miestnych populácií o hodnotách kultúrneho dedičstva, pretože ľudia samozrejme môžu mať vplyv aj na konsenzus v prípade rozvojových projektov. No a ideológia sa v tejto oblasti tiež zmení, keď ľudia pochopia, aké hodnoty im prináša kultúrne dedičstvo. No a ak by ste napríklad zakázali ľuďom prístup na takéto lokality kultúrneho dedičstva, ak um, sa ľuďom neumožní prísť na takéto lokality a potešiť sa z kultúrneho dedičstva, ako si potom môžu vážiť jeho hodnoty, to je jeden z prvých aspektov. No a chcem tiež trochu e, vopred e, povedať, že 4. E, decembra udelíme poprvýkrát Accessity Award. Ide o iniciatívu s cieľom stimulovať a propagovať um, odmeňovanie miest, ktoré príjmajú opatrenia na to, aby boli ich um, mesta, historické uh, oblasti a lokality um, prístupnejšie a teda poprvýkrát udelujeme toto ocenenie mestám, ktoré sprístupňujú svoje kultúrne dedičstvo. No a poprvýkrát udelujeme uh, túto cenu uh, nielen mestám nad 50 tisíc obyvateľov, ale aj menším mestám, ktoré majú menej ako 50 tisíc obyvateľov. No a myšlienkou bolo práve zdôrazniť význam kultúrneho dedičstva aj v týchto miestných vidieckých um, oblastiach a teda aj pre vidiecké komunity. No a 4. decembra, ako som už spomínal, sa bude udeľovať táto cena No a opäť musíme pracovať na vzdelávaní a odbornej príprave pre um, odborníkov, pre profesionálov, v tom sa s vami stotožňujem. No a vypracovali sme um, expertnú skup, teda odporúčania, ktorú vypracovali odborníci uh, pre uh, teda kultúru, pretože musíme e, spolupracovať v rámci vzdelávania kultúry, máme tu na to spoločný rámec a taktiež e, sa venujeme aj otázke remesiel, niekto to tu spomínal, čiže nechceme sa zameriavať e, len z tradičného hľadiska na odborníkov, na kultúrne dedičstvo, ale chceme zachovať aj remeslá v Európe, ktoré tu máme. No a Um, zaoberali sme sa práve um, kultúrnym dedičstvom a teda um, s expertmi na, na vzdelávanie, na celoživotné vzdelávanie, ale najmä na to, ako, ako si teda odovzdávať informácie vo chvíli, že uh, určitá generácia odchádza do dôchodku, ako teda odovzdať svoje poznatky mladším generáciám mm, pretože naozaj ehm, tu máme časovanú bombu a čoskoro E, staršie generácie nebudú môcť odovzdávať, nebudú mať komu odovzdávať svoje poznatky mladším generáciám a situácia bude skutočne e, v tej chvíli dramatická, keď k tomu dôjde. Takže Myslím, že to bude z mojej strany všetko. Ak e, som tu expert, no da Ďakujem, ja nie som nejaký veľký odborník, nemôžem na to odpovedať, ale len jednu poznámku by som si dovolil Často sa hovorí o agresivite voči kultúrnemu dedičstvu, voči životnému prostrediu. A obávam sa, ale aj iného rizika, veľmi takého plíživého násilia komerčného. Komerčné, čo vlastne ničí kultúrne dedičstvo. A e, u nás je mnoho takýchto príkladov ale e, sú miesta, ktoré sa tisíc rokov udržiavali a potom možno z, nejakého, z nejakej nevedomosti, nechcem povedať, že z hlúposti, ale potom na e, to naliali betón na tie rôzne miesta a úplne bezdôvodne, niekedy omylom alebo z nevedomosti. A to je dôležitá téma. A preto ho, treba hovoriť aj o kvalite reštaurovania. A po ďalších dvoch prednáškach snáď budeme mať trošku viac času venovať sa aj tejto téme. No a teraz teda začneme to druhé kolo mm, vyjadrení. Pán Fodios Papulias z DG pre životné prostredie dostávanie slovo, nech sa páči. Dobré popoludne, dámy a páni. Ďakujem vám veľmi pekne aj za pozvanie na toto zasadnutie. Takže pracujem na generálnom rediteľstve pre životné eh, prostredie ehm, na útvare pre hm, ochranu. No a chcel by som vás informovať o aktuálnych činnostiach, aby ste lepšie pochopili napojenie eh, medzi teda kultúrnym a prírodným dedičstvom. Chcem len povedať, že vo svojej práci sa zameriavame na príležitosti, ktoré nám ponúka Európska sústava eh, chránených území Natura 2000. Iste viete, že eh, ide o pilier našej environmentálnej politiky, ktorá je mm, zameraná na ochranu a eh, obnovu najohrozenejších biotopov v Európe, no a e, týka sa to viacerých území, viacerých členských štátov a rozširuje sa aj do e, morských oblastí. Čiže otázka napojenia e, chránených oblastí, na, účely ochrany životného prostredia a na účely ochrany e, kultúrneho dedičstva je naozaj predmetom e, oduševnených diskusí za posledné roky. No a na to existujú faktické dôvody. Poprvé, mnohé z našich, našich chránených ekosystémov sú skutočne napojené aj na um, kultúrne um, oblasti, ktoré ľudia už majú k dispo- vybudovali teda pred 700 eh, 000 až milión rokmi a teda súvisí to aj s činnosťami človeka a s ochranou príroda. No a faktické zistenia poukazujú na to, že sme zaznamenali aj priestorové eh, prekrývanie oblastiami, eh, kde teda je chránená príroda alebo aj oblastiami s chránenými kultúrnymi pamätkami, Ide napríklad teda o národné parky a, a kultúrne lokality. No a taktiež z toho vyplývajú um, socioekonomické prínosy. Um, ak e, sa teda dobre spravuje a riadi e, takáto oblasť e, a lokalita, mm, či už prírodná alebo kultúrna. No a je treba um, sa zamerať aj na hrozby, ktorým tieto prírodné a kultúrne oblasti čestia často sú podobné. No a to znamená, že je potrebné spoločne a integrovane riadiť a spravovať tieto dva druhy oblasti. No a istá, mm, istá oblasť, kde sme mohli zvážiť synergie, mm, vlastne mm, v spolo- ktoré, ktorých cieľom je teda zabezpečiť po- spoločný prospech pre e, prírodnú oblasť a kultúrnu oblasť. Týka sa to zvyšovania povedomia, Ehm, vzdelávania, taktiež efektívne e, schémy riadenia takýchto oblastí, synergie e, pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. No a e, taktiež to súvisí s cieľom nielen chrániť a obnovovať tieto oblasti, ale aj zvýšiť ich potenciál na produkovanie prínosov napríklad pre zamestnanosť alebo iné udržateľné činnosti. Tu, som, tu by som chcel zdôrazniť skutočnosť, skutočnosť, že synergie týkajúce sa ehm, týchto chránených oblastí ehm, majú rôzne prínosy. Znamená to, že napríklad v Európe máme aj právny rámec, ehm, ktorý sa e, týka e, ochrany prírodných území a tento rámec môžu využiť aj oblasti kultúrneho dedičstva. E, komisia nedávno vypracovala akčný plán na zlepšenie implementácie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Taktiež tu máme opatrenia, ktorých cieľom je potreba teda eh, pre, lepšie prepojiť kapitál eh, prírodného dedičstva a kultúrneho dedičstva. Je to na, napojené aj na Európsky uh, rok kultúrneho dedičstva uh, a um, prírodného dedičstva v roku 2018. Um, začali sme sa venovať aj určitým um, štúdiám s cieľom preskúmať možné synergie a Teraz zverejnili sme takúto sériu štúdií, prípadových štúdií z viacerých členských štátov a zistili sme, a uvedomili sme si, že tu je množstvo potenciálnych prekryvov a synergií. Napríklad v, v oblasti Matera v Taliansku ide um, o budúce um, hlavné mesto kultúry v Európe, ide o oblasť, uh, ktorá patrí do sústavy Natura 2000, no a súčasne je to známa oblasť um, svetového kultúrneho dedičstva, teda e, máme tam mnohé kultúrne pamiatky vysokej hodnoty a boli zavedené právne predpisy, ktoré sú zacielené jednak na ochranu e, tej, tohto mesta, ale e, prináša um, aj um, zvýšenie ochrany niektorých druhov vtákov, ktoré tam majú svoj biotop v tejto oblasti. Takže v súčasnosti prebieha hĺbkovejší výskum s cieľom lepšie preskúmať a lepšie pochopiť to priestorové prekrývanie ochran- chránených území eh, prírodného a kultúrneho dedičstva. No a poďalšie sa tiež snažíme eh, analyzovať možné oblasti synergií a vypratovať určité osvedčené postupy a odporúčania pre takýto integrovaný mm, manažment alebo riadenie, ale určite tu budú výzvy týkajúce sa prínosov a udržateľného cestovného ruchu, ktoré by z tohto mohli vyplynúť. No a Opäť e, chcem poukázať na to, že mm, mm, v podstate doposiaľ výstupy nášho výskumu poukázali na viaceré prekryvy, napríklad e, oblasti Natury 2000 a oblasti e, svetového kultúrneho dedičstva, teda viaceré lokality týchto dvoch svetového kultúrneho dedičstva sa nachádzajú priamo v, v lokalitách, E, sústavy Natura 2000 alebo veľmi blízko e, je tu 366 e, takýchto lokalít, ktoré sa doslova prekrývajú s chránenými prírodnými oblastiami Natury 2000 alebo teda v, v pešej vzdialenosti. No a mm, keď hovoríme o o kultúrnych, o svetových kultúrnych lokalitách a pamiatkách, ktoré mm, sú niekedy zmiešaného charakteru a teda takmer úplne alebo vo veľkej miere sa prekrývajú s lokalitami Natury 2000, čiže e, tieto, mm, tieto výsledky veľmi jasne vyplývajú z našej prvej analýzy. No a je tu taktiež e, množstvo iných oblastí, kde dochádza k prekryvom a tie uh, E, tie teda môžu využiť naše ocenenie Európa Nostra, teda v rámci systému Európa Nostra a e, takmer e, polovica lokalít, ktoré sú laureátom Európa Nostra, sú v rámci chránenej, sú, sústavy chránených území Natura 2000. Takže toto je jedna z oblastí, kde ešte stále propagujeme určité synergie, napríklad napríklad oceneniami e, pre teda excelentnosť v rámci sústavy Natura 2000 a udelujeme takéto ocenenia každoročne 21. maja. Taktiež sa chcem venovať otázke e, spoločných rozieb, ktorým čelia tieto dva druhy oblasti. Opäť tu máme e, viacero príkladov, ktoré sa nám podarilo identifikovať. No a tieto hrozby, uvedomili sme si napríklad, že najčastejšou hrozbou hrozbou je neudržateľný cestovný ruch alebo voľnočasové činnosti, e, ktoré e, teda súvisia aj so šírením, s rozširovaním miest alebo s infraštruktúrou, ktorá e, sa často stavia bez správneho územného plánovania. Čiže tieto rozby tiež poukazujú na podobné výzvy, s ktorými sa musia potýkať eh, tieto dva druhy oblasti. No a súčasne chceme zdôrazniť aj príležitosti, ktoré vyplývajú z určitého eh, správneho a dobrého správovania týchto dvoch druhov oblastí. Ide o príklad z Rakúska, kde je zavedený plán riadenia, ktorý integrovaným spôsobom za, zohľadňuje eh, teda jednak ochranu kultúrneho dedičstva, ale aj ochranu prírodného dedičstva v danej oblasti. Takže teraz sme vo fáze, keď sa snažíme lepšie analyzovať všetky tieto výzvy a príležitosti a to tak, že vypracovávame rôzne odporúčania, príklady e, osvedčených postupov, a cieľom by malo byť teda integrované riadenie e, kultúrneho a prírodného dedičstva, ale chceme vytvoriť aj pracovné príležitosti a udržateľný miestny rozvoj, najmä udržateľný cestovný ruch, ktorý sa tu ako prioritná oblasť už spomínala, spomína sa aj v rámci Európskeho roka. Tieto odporúčania, ktoré práve vypracovávame, uvádzajú napríklad e, lepšie, lepší prístup k údajom, lepšie chápanie jednotlivých problém, problémov, e, snaha nájsť spoločný, spoločnú reč, spoločnú terminológiu medzi jednotlivými e, komunitami, pretože často tu dochádza k rozdeleniu do takých samostatných blokov a my chceme prelomiť priečky tzv. medzi týmito blokmi a chceme mať silnejšiu integráciu politík, ktorá by mala smerovať k spoločným iniciatívam vám zvyšovať e, povedomie e, o socioekonomických prínosoch, ktoré môžu vyplynúť z takéhoto správneho spoločného riadenia prírodných a kultúrnych e, oblastí. A teda týka sa to aj iných odvetví, napríklad cestovný ruch, ale aj napríklad rozvoj vidieka a všetky tieto osvedčené postupy si chceme e, vymieňať medzi jednotlivými komunitami, ale treba taktiež identifikovať potrebu prostriedkov a možnosti financovania, najmä prostredníctvom európskych fondov, tak aby sa tieto finančné prostriedky z EU fondov využívali čo najefektívnejšie. Čiže takto na tom sme v týchto oblastiach. Máme tu k dispozícii leták v prípade, že máte záujem a chcete sa pozrieť podrobnejšie na to, čo sa v tejto oblasti doposiaľ vykonalo. No a domnievame sa, že naozaj existujú veľké príležitosti na potenciálne synergie, ktoré môžu byť naozaj vzájomne prospešné pre našu spoločnú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Intervenient, domnul Oriol Matalonga de la UNESCO. Teraz pán Oriol Matalonga z UNESCO. Nech sa páči. Uh, gracias, uh, señor Gracias por, por la... Ďakujem pekne. E, pán Diakono, ďakujem za pozvanie, za to, že dnes tu môžem byť prítomný. Chceme tu predstaviť aj jazykovú e, rôznorodosť e, tejto e, snemovne. Takže mm, budem pokračovať po anglicky, lebo som si to takto pripravil. Je mi veľkým potešením, že tu môžem byť. Zastupujem našu organizáciu, ktorá bojuje za zachovanie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. A zišli sme sa e, tu, aby sme spoločne s národnými poslancami hovorili o spoločnej práci v prospech zachovania kultúrneho dedičstva, najmä v túto e, výnimočnú dobu, v tento rok kultúrneho dedičstva. No, takže mám to potešenie zdieľať s vami niektoré naše aktivity aktivity, do ktorých sa zapojila UNESCO spoločne s rôznymi inštitúciami EÚ v priebehu tohto roku ktorom si pripomíname rok kultúrneho dedičstva. Teraz budem pokračovať po anglicky. Niekoľko slov k spolupráci medzi UNESCO a EÚ. Ako možno viete, UNESCO má dlhodobé vzťahy z EÚ v oblasti e, kultúry a e, vedy. Európska únia sa stala kľúčovým strategickým partnerom pre UNESCO pretože zdieľame e, rovnaké hodnoty a spolupracujeme na dosiahnutí našich spoločných cieľov. Pokiaľ ide o predmet dnešného popoludnia, kultúrne dedičstvo 350 e, e, kultúrnych spoločných zeskov máme a na zozname UNESCO. Mm, svedčí to o rozmanitosti kultúrnych tradícií. EU mala možnosť e, e, zdôrazniť teraz tieto e, kultúrne dedičstva, tiež ako inšpirácia pre budúcnosť. Mm, kreativita je tiež veľmi dôležitá. Netreba zabúdať, že kultúra je našim cieľom. UNESCO s potešením pracuje úzko teda spolupracuje so všetkými inštitúciami Európskej únie, najmä s Európskou komisiou, s DG ARC, e, aj na tých iniciatívach, ktoré tu boli pred chvíľou spomenuté, ale tiež s ostatnými generálnymi riaditeľstvami DG Growth, tie projektové veci, ktoré boli už zmienené tiež pokiaľ ide o medzinárodnú dimenziu Európskeho eh, roka kultúry. Bojujeme aj proti nelegálnemu eh, prevádzaniu osôb. Dobré iniciatívy máme ohľadne presadzovania práv stretnutie v eh, Paríži s celnými orgánmi a prokuratúrou, aby sme tieto veci riešili, pretože je to naozaj obrovský problém nielen pre Európu, ale tiež pre susedov. Takže aj toto je medzinárodná dimenzia. Tiež e, spolupracujeme na ohrozenom dedičstve spoločne s Európskou komisiou, s DG DEFCO, s SVČ v Sýrii, v Jemene, v Líbii, v Iraku, v Centrálnej Ázii. Takže je to obrovská agenda. Európsky parlament, Rada EÚ, Európsky hospodársky sociálny výbor spolupracujú na týchto pilieroch. A kolega pred chvíľou spomínal, 19 orgánov Európskej komisie, ktoré spolu navzájom spolupracujú. A tiež chcem počiaknúť medziinstitucionálnu prácu, kde spolupracuje Európsky parlament, komisia, výbor regionov, členské štáty spoločne v rámci eh, tohto holistického prístupu k Európskemu roku kultúrneho dedičstva. Pán predseda výboru kultúra. Ďakujem za e, podporu e, aj tohto e, projektu, táto iniciatíva bola umožnená pripravenými aktivitami tej, tohto výboru a tiež aktivitami EDG Growth. Ide tu o, o, o propagáciu kultúrneho dedičstva v Európe, kultúrnej turistiky, ide tu tento holistický participatorný prístup. Vidíte tu fotku Pontuka vo Francúzsku. Toto je jedno z veľkých kultúrnych dedičiel v Európe. Čo skoro si budete môcť túto aplikáciu stiahnuť do svojich mobilov. Zatiaľ je tu táto prekrásna webovská stránka. Čo to znamená tento projekt World Heritage Journeys Europe? Toto je projekt, ktorý bol odštartovaný začiatkom roka. Je to platforma, v rámci ktorej e, spolu pracuje National Geographic a prezentujú sa tu nové e, e, spôsoby cestovania po európskych kultúrnych pamiatkách ľudia Mm, ide teda o to, aby ľudia cestovali viac a, a trochu inak. Ide tu o, o oboznámenie sa so, mm, so známymi kultúrnymi pamiatkami v Európe a tiež o, ich zdieľanie nad rámec Európy, o inšpirovanie cestujúcich Ehm, Vytvorili eh, sme štyri schémy pre možnosti eh, cestovania eh, Royal Europe, Romantic Europe, Underground Europe. Prostredníctvom týchto ciest môžete nanovo objavovať Európu ako a spoznať, ako vám tieto kultúrne pamiatky porozprávajú fascinujúce príbehy o európskej histórii. A budete mať možnosť spoznať skryté hm, klenoty e, kultúrne spolu z, e, e, to bolo vyvinuté s lokálnymi komunitami, firmami. Hlavným cieľom projektu je zmeniť spôsob, ako ľudia cestujú a pozerajú si kultúrne pamiatky, aby zostali v destinácii, získali hlbšie vedomosti a naučili sa viac si vážiť tieto kultúrne pamiatky. Hovoríme tu o hodnotách. Na to treba vždy e, myslieť. Tento projekt je e, organizovaný so 44 e, UNESCO E, teda e, pamiatkami na zozname UNESCO. Tieto sú obsahom mm, tejto webovskej e, stránky pod taktovkou turistických organizácií rôznych zainteresovaných strán mm, odborníkov ktorí prispeli hm, cenným príspevkom k tomuto projektu. Konferencia o udržateľnom cestovnom ruchu na vysokej úrovni pred dvomi týždňami v Paríži sa konala v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu EU e, Čína. Zdôraznili sme prístupy v rámci trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu, ktorý prinesie e, lepšie možnosti e, lokálnemu priemyslu a tiež sme poukázali na komplementárne iniciatívy. Tento Projekt je e, prvou vôbec platformou, ktorá je venovaná e, svetovému kultúrnemu e, dedičstvu a cestovaniu po týchto pamiatkách. Boli sprievodné sociálne, mediálne kampane. Ja dúfam, že sa nám podarí túto výstavu dostať aj do parlamentu budúci rok. Už sa na tom pracuje. Bolo by to dobrá príležitosť, ako vám to predstaviť. Ešte niekoľko slov k kultúrnemu cestovnému e, ruchu. Ako možno viete, toto je jeden z najrychlejšie rastúcich sektorov celosvetovej ekonomiky a má potenciál priamo či nepriamo prispieť k mnohým e, cieľom trvalodržateľného rozvoja. E, zabúdajme na agendu trvalodržateľného rozvoja, na agendu 2030. E, kultúrny cestovný ruch predstavuje 40 príjmov z celosvetového turizmu a prispieva 10% k, k globálnemu eh, blahobytu. A keď sa eh, dobre riadi, je eh, kľúčom k zabezpečeniu kultúrneho dedičstva. Postará sa aj o kreativitu vo všetkých formách, mm, najmä tie pamiatky na zozname UNESCO poskytujú takto príležitosť aj pre vytvorenie nových pracovných eh, miest. Ľudia, ktorí cestujú za kultúrnymi eh, pamiatkami, eh, mladí z generácie mileniálov. Ďaká s nám EU, Európskeho parlamentu, Európskej komisie by toto cestovanie takto mohlo byť umožnené. Ďakujem pekne. Máme teraz dilemu, pretože tu Ehm, máme teraz možnosť klas otázky a potom odpovede, ale ehm, mne to prípada tak, že to nie sú len otázky ako také, ale sú to skôr názory, stanoviska, informácie o realite. Takže skutočne môžeme hovoriť o rozmanitosti. A bez rozmanitosti sa ďalej nepohneme. Takže z tohto roku naozaj chceme, aby vzýšli aj ďalšie následné kroky. A ja teraz dávam priestor na diskusiu. Nech sa páči. Som Nadia Duš Santoš, z portugalského parlamentu výboru pre vzdelanie a kultúru. Portugalsko sa vo svojej práci zameriava na vytváranie vedecko-technických štúdií vždy v spolupráci s univerzitami, výskumnými inštitúciami, aby sme dokázali zmapovať realitu kultúrneho dedičstva vo všetkých jej aspektoch. Máme tri špecializované útvary, laboratórium pre konzerváciu, vedecké stredisko pre e, morskú oblasť. A pokiaľ ide o ochranu kultúrneho dedičstva, zamerali, e, zaznamenali sme veľký pokrok v ostatných e, rokoch. Budúci rok plánujeme rekonštrukciu námornej pevnosti v istej našej lokalite, e, ktorá sa stane moderným múzeom. Tým chcem poukázať na to, ako je možné sklbiť moderné technológie pri takýchto starodávnych budovách a aké dôležité je z tohto dôvodu e, mať možnosť mobilizovať európske finančné prostriedky. Rozsah kultúrnych prác si vyžaduje riadnu správu kultúrneho majetku. Európska únia by tu mala byť lídrom, ktorý ukáže tú správnu cestu. Už tu odznelo, že je potrebná riadna koordinácia na európskej úrovni. To je pre nás všetkých veľká výzva, keď chceme byť úspešní na tejto spoločnej ceste kultúry, Musíme sústrediť všetko naše úsilie, zamerať sa na potreby občanov, na potreby kultúry, zamerať sa na európsku identitu, a hodnotiť aspekt začleňovania, ktorý kultúra v sebe nesie a podporiť aktívnu časť spoločnosti pri ochrane kultúrneho prostredia. Tu, um, myslím si, môže Európska únia zohrať významnú úlohu, lebo kultúrne dedictvo je vecou nás všetkých. Ďakujem. Ešte raz pekné popoludne. Ospravedlňujem sa, že sa opäť hlásim o slovo, ale zaznela tu jedna vec, ktorú nesmiem opomenúť. Aby som zostal verný mm, miestu, odkiaľ pochádzam, som starosta v malej obci v oblasti e, SEPA, je to prírodná rezervácia, súčasť siete Natura 2000, chránená oblasť UNESCO. Zodpovedá to všetkým iniciatívam, ktoré máme pre ochranu. Je potrebné povedať, že v rámci ochrany oblasti aj tých menších už bolo urobeného veľa a je potrebné poďakovať sa príslušným inštitúciám za to, že e, chcú e, ochraňovať. Ale niekedy sa dopúšťame chyby a síce všetci urbanisti sa snažia vytvoriť akoby len e, mŕtve kamene, aby sme tieto miesta navštevovali ako keby len vstúpením do rezervácie úplne izolovane od dnešnej doby. Ja si ale naopak myslím, že chrániť tieto miesta znamená chrániť aj ich obyvateľov, ľudí, ktorí tam žijú, aby si zachovali svoje zvyky, ktoré pestujú celé storočia. Aby sme si zachovali túto identitu a túto rozmanitosť. Keď sa pozrieme na Európsku úniu, Myslím si, že e, môže prispieť k tejto ochrane. Pokiaľ sa nebudeme stretávať s obyvateľmi, nebudeme poznať ich názory, nebudeme poznať e, charakteristické črty menších oblastí. A potom nám odtiaľ ľudia budú odchádzať. Budeme mať možno krásne vyzdobenú oblasť, ktorá ale nebude už e, mať e, žijúce obyvateľstvo, ktoré predstavuje jej hlavnú hodnotu. A na tom sa zakladá e, budovanie Európy. My vnímame to prepojenie, tú symbiózu, ktorá tu bola celé storočia a na to je potrebné stále poukazovať. Ehm, Με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Ε... Vyjadrím sa k tomu, čo práve povedal kolega. Ja som z Grécka a mesta majú archeologické náleziska a máme mnoho archeologických nálezisk aj v, na vidieku Takže je tu prepojenie medzi kultúrnym dedičstvom, eh, so stavebníctvom, územným plánovaním, polnohospodárstvom. A tými, ktorí chcú vlastne skúmať eh, tieto náleziska. A to sa teda častokrát spomínalo. keďže hovoríme o dohľade, e, to je rozhodujúce, ale nemôžeme jednoducho investovať peniaze a riešiť to ako ekonomickú otázku. Musíme zabezpečiť, aby e, ľudia boli hrdí na svoje dedičstvo. Musíme mať sieť a Európsky parlament má nástroje, aby také niečo vytvoril. Musíme vytvoriť prepojenie medzi archeologickými nástrojami a náleziskami, obyvateľstvom. A takisto musíme propagovať spôsoby, aby sa tieto náleziska legalizovali. Aby tam bola hlboká ochrana. To je kultúrne. Mohli by tie kultúrne miesta byť organickým rastúcim eh, miestom na život. To nie je len zamrznuté, kam prichádzajú nejakí turisti. A to je kľúč. Ospravedlňujem sa, že som tak dlho hovoril, ale myslím si, že to je kľúč ktorým by Európsky parlament mohol nájsť nejaké riešenie. Takže vynimočne tá diktatúra až tak nefunguje, ale myslím, že máme dosť času. Myslím si, že to, čo ste tu spomenuli vo vašom vyjadrení, naozaj ste udrali klinec po hlavičke, eh, pretože to má aj právne dôsledky a eh, možno by bolo potrebné, bolo potrebné nejaké právne vyjadrenie. Tu pán Mendola je právny expert z právnej služby a poprosím ho teda, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Yes, thank you. Good evening. Uh, Ďakujem. Dobre, dobrý večer. Giovanni Mendola z, Európskej, teda z právnej služby Európskeho parlamentu. Ako už sa viackrát spomínalo, kultúrne dedičstvo a prezentácia kultúrneho dedičstva je určite e, záležitosťou pre členské štáty, avšak e, sú tu aj isté aspekty, ktoré sú relevantné pre Úniu. A ja by som teda chcel pripomenúť, že v rámci článku 3 zmluvy Európskej únie, Únii, Európska únia má zabezpečiť, aby kultúra kultúrne dedičstvo bolo chránené a v článku 167 zmluvy o fungovaní Európskej únie úloha vyzvihovania kultúrneho dedičstva bola daná únii, najmä teda úloha zachovania európskeho kultúrneho dedičstva. A toto pravidlo zaviedla Maastrichská zmluva, ale už aj pred Maastrichtom Európska únia konala v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva na základe všeobecných princípov, iniciatívy, ktoré tu boli spomenuté, napríklad nelegálne pášovanie kultúrnych statkov. To bolo súčasťou tých iniciatív už pred Maastrichtom, aj keď v zásade tam boli rôzne právne základy, napríklad v obchodnej politike. Zachovanie kultúrneho dedičstva je podporná kompetencia, čiže v rámci tých kompetencií, ktoré máme v Európskej únii, máme exkluzívne, zdieľané a podporné, tá zdieľané a podporné, táto je najmenej silná, treba to tak povedať. Najmä mm, tá kompetencia je o povzbudení spolupráce medzi členskými štátmi. Je to o výmene najlepšej praxe. No a takisto je to na podporu a doplnenie konaní členských štátov. Napriek e, tomu, že je to podporná právomoc, e, súdny dvor od začiatku, teda nie je to len kultúra e, na podporu kultúry, ale aj tam vzdelávanie, šport. Takže je to v dobrej spoločnosti. Ochrana zdravia, e, občianská ochrana, administratívna spolupráca. To sú všetko tiež podporné e, právomoci Európskej únie. Súdny dvor vždy e, vyzdvihoval to, že to, že tá právomoc je len podpornej povahy, to neznamená, že nie je tam žiadna právomoc, teda právomoc tam je a ak tam je, aj keď podpornej povahy, tak všeobecné princípy sa uplatňujú. Takže v oblasti európskeho, európskej legislatívy je tam tá úplná spolupráca zo strany členských štátov, Čiže členské štáty musia upustiť od toho, že by príjmali opatrenia, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov, eh, ktoré sleduje politika únie, ak únia vykonáva svoje právomoci. Takže aj keď tu nie je nejaká práva právomoc, čo sa týka harmonizácie napríklad myslíme na jednotný trh, je tu určitá právomoc únie a môže sa vykonávať a najmä na podporu konania členských štátov. Ďalej, na, teda pozitívne treba spomenúť, že je tu veľmi pozitívny prístup systému k financovaniu iniciatív v oblasti kultúrneho dedičstva, vrátane teda oblasti, ktorá je veľmi strikt, kde je teda únia veľmi striktná a to je e, zákon na hospodárskú súťaž. Článok 167 zmluvy o fungovaní EÚ. Tam e, to môže presávať aj štátnu pomoc na ochranu kultúrneho dedičstva, aj keď e, podniky a ekonomické, a aj keď je o podniky a ekonomické činnosti a už nehliadať na prípady, kedy nie sú žiadne ekonomické činnosti a žiadne firmy zapojené. Čiže v takomto prípade by sme boli mimo rámca štátnej pomoci. A v oblasti štátnej pomoci um, na ochranu kultúrneho dedičstva je to tiež upravené všeobec, nariadením o všeobecnej blokovej výnimke. Zhrňujúc, v tejto oblasti my ako Európska únia máme teda iba podpornú právomoc, ale to neznamená, že by neboli žiadne právomoci. A čo sa týka teda pokiaľ členské štáty sú ochotné začať alebo realizovať činnosť spolu s EÚ, tak majú dosť veľký manévrovací priestor, e, pokiaľ ide o financovanie. Takže to je asi všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak Pán Mendola, máte pocit, že by bolo potrebné ešte niečo v iných témach vyjasniť, tak samozrejme môžete sa kedykoľvek prihlásiť. Nech sa páči, máte slovo. Ja som teda z francúzského e, parlamentu a chcem sa teda vyjadriť e, menej krajín, ktoré majú celkom e, špecificky dobre prispôsobený legislatívny anál a napriek tomu, napriek tomu, že majú tú legislatívu, takže napríklad vo francúzskom systéme tam máme dve ustanovenia, jednak teda zoradenie kultúrneho dedičstva, potom ako povedal rakúsky kolega, sú tam aj takí teda architekti vo Francúzsku, ktorí musia sa vyjadriť k stanoviskám, teda musia vydať stanoviska nejakým plánovaným stavebným projektom, pokiaľ ide, o, že by sa to dotýkalo nejakých historických budov, čiže katedály, zámky a tak ďalej, niečo, čo má architektonickú hodnotu, čo je mm, považované za mimoriadne zaujímavé. E, m, mm, pokiaľ ide napríklad o zachovanie týchto dokumentov, e, monumentov v centre miest, tak e, tiež máme to právomoc. Napriek tomu, že e, máme tieto ustanovenia, pravidelne sú pod e, paľbou, tak povediac, pretože sú tam samozrejme veľmi silné finančné záujmy, politické záujmy, ktoré neberú to dejstvo možno až tak vážne ako my tu. No a sledujeme, že treba byť veľmi obozretný, pokiaľ ide o e, dodržiavanie týchto ustanovení, pokiaľ ide o ich e, adaptabilitu. Dnes teda máme systém, ktorý umožňuje nám zachádzať mnoho centier miest vo Francúzsku, ale aj tu vidíme určité limity, určité obmedzenia. Um, čiže mm, dochádza síce k určitým e, k určitým e, za, teda zachovaniu alebo konzervácii, ale bez toho, že by tam boli nejaké pridané e, nové moderné funkcie a tak ďalej. Pokiaľ ide o tú reštauráciu, e, tam je možno väčší záujem než o nejakú údržbu a tieto historické monumenty, nie sú, ak nie sú pravidelne udržiavané, tak e, v priebehu 15-20 rokov budú vyžadovať ďalšiu reštauráciu. Takže myslím si, že dnes e, Francúzsko si uvedomilo túto problematiku a prispôsobuje svoj systém, najmä prostredníctvom istej operácia, ktorá sa volá akcia ehm, srdcia miest, čiže mm, aby teda obyvateľia, ktorí mohli prísť o nejakú svoju ekonomickú činnosť, napríklad v centre mesta, aby e, teda mm, dostali možno nejakú možnosť na rozvoj pre cestovný ruch, ale aby sa aj niektoré povolania prípadne vrátili do tých centier. E, spomínalo sa tu, že niektoré povolania sa strátili, remeselné a tak ďalej, nejaké také zriedkavé, staré. E, No a vláda dnes naozaj teda dáva prostriedky na to, aby aj toto materiálne a nemateriálne dedičstvo sa stalo istou revitalizáciou našich e, e, miest, ktoré sú tiež kultúrnym dedičstvom, ktoré niekedy nechávame trošku upadať, ale má to samozrejme aj svoju ekonomickú funkciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, je to naozaj tak, presne. Je to tak, ako ste povedali. Kto sa ešte hlasí o slovo? Okay. Um, so good afternoon. My name is uh, Koen van, <clears throat> van Baalen. Dobrý, um, dobré odpoludne, ja som z um, Luvenskej univerzity, zaoberám sa teda konzerváciou, ale som aj členom uh, uh Európa Nostra a som členom uh, jednej z porôd ktorá vydáva ceny za uh, takéto konzervačné a reštauračné úsilie. Uh, počas niektorých tých prezentácií som sa zamýšľala nad tým, čo by som chcel k tomu povedať. Vidíme tu určitý trend, že ľudia a komunity Ehm, nadobúdajú na význame, keď sa zaoberáme tým dedičstvom. Čiže odkladáme sa od toho, keď si pozriete tie ocenia, ktoré sme dali v rámci Európa Nosa, dávame to budovám, niekedy veľmi dobre zreštorovaným, ale stále viac vidíme, aké dôležité je prepojiť to aj s ľuďmi a s e, miestnou komunitou, spoločnosťou. Takže je to veľmi v súlade s tým, na čom pracujeme, v rámci preventívnej konzervácie UNESCO a takisto by som išiel ešte ďalej v tej analógii so zdravím, ktorá tu zaznela, pretože to, na čo sa zameriavame, je vlastne vytvorenie nejakého si systému verejného zdravia. A to nie je celkom to ako preventívna starostlivosť, pretože sa o mnoho viac systematickejšie zamýšľame. A toto systematické zamýšľanie nám umožnilo uh, E, keď sa robilo o tom kultúrmedičstve Rady Európy. My sme tam sa spolu s ďalšími partnermi podielali na takom projekte. Čiže sme sa mohli rozhodnúť pre takýto integrovaný prístup. Čiže kultúrne dedičstvo nie je cieľom samým o sebe, ale môže prispieť k udržateľnosti ďalším, ďalších zdrojov. A jeden z veľkých problémov, ktoré tu dnes máme, a niekoľkokrát to tu bolo spomenuté, je, že ako vlastne zmeriame ako zhodnotíme, kedy musíme, keď sa musíme v niečom rozhodnúť. No a často počujeme, že meriame to iba ekonomicky alebo finančne. To často počúvame takú výčitku, že nikdy nemeriame sociálny dosah, eh, environmentálny. Samozrejme, trošku sa o to snažíme, ale ak máme niečo merať, tak je to vždy to, cez tú finančnú prízbu. Čiže je veľmi ťažké posúdiť eh, veľmi úprimne, ako dedičstvo môže mať svoje teda právo, svoje zdroje. Čiže myslím, že veľa sa dá o tom povedať, ale jedna z vecí, ktorá mi tak minulý týždeň napadla, keď sme eh, boli na jednom Beltru, tak ehm, si myslím, že viac by sme mali myslieť na ľudí. Veľa sme hovorili o zručnostiach, myslím, že to je kľúčové, ale eh, zručnosti sa nikdy nebudú rozvíjať, ak o tom rodičia nebudú presvedčení. Deti nepôjdu do škôl, aby získali nejaké zručnosti, ak o tom nebudú rodičia presvedčení. Um, no, mohli by byť možno uh, dobrým lekárom, a, ale možno sa stanú dobrým inštalátorom a tak ďalej. Čiže treba eh, v spoločnosti eh, budovať povedomie aj o tom, akí môžu byť ľudia hrdí, keď sa sami zaviažú k tomu, čo považuje spoločnosť za významné. A nie sú to len peniaze. Často sa pozeráme iba na peniaze, no ale v tomto zmysle, e, keď sa pozrieme na rôzne finančné mechanizmy, e, ktoré Európa využíva, myslím, že by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, že Európa a identita Európy, e, teda máme tam to, tú konzerváciu, to je niečo, čo majú ľudia na mysli keď vytvárame Európu s programami Erasmus, e, teda hýbeme ľudí z jedného miesta na druhé, bolo by asi zaujímavé, keby Európa trošku investovala do niečoho, čo nadobúda na význame pri e, vlastne správaní toho dedičstva sa viac do toho tzv. commons. Čiže je tu stále viac príkladov budov, ktoré boli mm, reštaurované, udržiavané sú prostredníctvom toho, tej lokálnej komunity okolo tej budovy a my to môžeme svojím spôsobom podporiť, aby teda to spoločné, alebo táto skúsenosť toho spoločného, aby sa no, presadila. To by bola celkom dobrá myšlienka. Myslím si, že Presne o tom nám ide v Nature 2000. Na to sa môže nahliadať rôznymi spôsobmi. Keď sa začneme zamýšľať nad tým, aké je to dôležité pre naše zdravie a ako e, podporujeme migráciu, migráciu vtákov a zvierat. Prečo nepropagujeme migráciu ľudí, ktorí môžu nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a tak ďalej? To by o mnoho viac prispelo k identite Európy a som si celkom istý, e, ak sa vrátim k svojej zodpovednosti ako predsedu Európa Nostra, Európskeho dedičstva, myslím si, že uvidíme mnohé inšpirujúce príklady, z ktorých bude môcť Európa ťažiť. O, o tom som sa chcel s vami podeliť. Ďakujem. Ja by som sa tiež chcel pripojiť k pánovi profesorovi. No a chcem vás pozvať, aby ste si prečítali správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie z pred jedného roka. Um, za, je to teda integrovaný prístup k svetovému kultúrnemu dedičstvu. Naozaj je to to, o čom tu práve hovoríme. Ľudia by mali byť v strede kultúrneho dedičstva. Ako e, sa na tom môže spoločenstvo podielať? Takže vám veľmi pekne ďakujem. Milá pani, vy ste mali slovo, preskočil som vás. Da. Borok. Dobrý den. Borok, Borok. Borok. E, Dobrý deň, som zo srbského parlamentu a vítam kolegov, ktorí sú tu prítomní. Vypočula som si diskusie, aj otázky, ktoré e, tu boli položené. Je veľmi dôležité e, chrániť naše kultúrne dedičstvo. To e, hovoríte z našej duše Srbsko pred asi mesiacom prijal nový zákon o ochrane kultúrnych pamiatok. A história srbského národa viedla k tomu, že žiaľ vzhľadom k vojnám sme prišli o mnohé kultúrne pamiatky, najmä na hraniciach. Ďakujem e, za E, tieto rady aj z Európskeho parlamentu a chceme e, upozorniť na e, veci, ktoré sa dejú na juhu Srbska, kde dochádza v Kosove k ničeniu už dlhé roky kostolov, cintorínov v Srbsku metochy. To 2004. bolo 25 Mm, kláštorov a kostolov zničených. A žiaľ, Európa dodnes nemá odpoveď na to, kto sú tí vandalia, kto spôsobil tieto zločiny. Myslím si, že by sme si mali e, odpovedať najmä na tento problém. A síce ide o ničenie identity v tomto teritorii jedného celého národa. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass mich zu Wort. Ďakujem, pán predseda, že sa môžem ešte raz vyjadriť. Som z Viedne, z Rakúska predseda kultúrneho výboru a chodím po meste s otvorenými očami a orientujem sa na základe faktov, kto dáva pozor na toto kultúrne e, dedičstvo, e, to je rozhodujúca otázka. V Rakúsku to máme hierarchicky usporiadané. V Rakúsku máme inštitút, e, spolkový pamiatkový ústav, ktorý je zodpovedný za ochranu tisícok chránených objektov a samozrejme je to príliš veľa na túto inštitúciu. Takže aj Mm, majiteľ takejto kultúrnej pamiatky musí sám dávať e, pomoc, ale keď majiteľ sám nemá záujem o zachovanie kultúrnej pamiatky, vystáva otázka, kto a mm, tu e, by mali vstúpiť do hry právnici a umožniť aj podporu zo strany Európskej únie, pretože táto podpora je veľmi dôležitá. E, ide teda o tú zodpovednosť, kto tu dáva pozor, aby teda v týchto jednotlivých prípadoch sa konalo, vedome konalo, lebo ten spolkový pamiatkový ústav je poddimenzovaný personálne, e, má toho na pleciach príliš veľa e, história kultúrnej antropológie a tu chceme, musíme zachovať a tak sa nedeje. Hovorím, kole, e, teda, lebo kolegyňa v Srbsku hovorila o strate národnej identity a je v Rakúsku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 ešte taká drobnosť po tom, čo e, vystúpil pán Monta, hovoril o rozvoji na miestnej úrovni, na vedeckej úrovni ehm, opatrenia určené na ochranu svetového prírodného dedičstva sú presne určené na, na tento cieľ. Tento projekt je konkrétne zacielený na to, aby boli vytvorené eh, cesty a trasy cez maloznáme územia a na tom budeme môcť spolupracovať na miestnej a oblastnej úrovni s rôznymi aktérmi eh, práve s cieľom eh, zdôrazniť takto hodnotu návštevy maloznámych známych oblastí. Napríklad u nás máme určité trasy, ktoré prechádzajú cez Arantroes Anápoes Arachancha. To nie je to isté, ale povedzme, že mm, sú si veľmi blízke. No a sú tu určité potenciálne synergie, ktoré možno vytvoriť medzi jednotlivými lokalitami a to <coughs> práve eh, prostredníctvom kultúrneho dedičstva, či už hmotného alebo nehmotného. Inými slovami, využívame dedičstvo na to, aby sme rozvinuli dotknutý región. No a od e, poslednej správy, ktorá bola venovaná e, budúcnosti vidieckých oblastí a kultúrneho dedičstva. Ťažko o tom rozhodnúť. E, o niekoľko rokov budeme všetci žiť v mestách a treba dbať na to, aby vidiecké oblasti boli správne chránené. Viem, že to bolo predmetom mnohých diskusí medzi členskými štátmi, komisiou a iným, inými partnermi. No a tieto témy sa často riešia. Riešia sa napríklad v rámci prístupu generálneho raditeľstva pre hm, pôdohospodárstvo. A to v podstate so zreteľom na ochranu dedičstva. A tiež by som ešte chcel povedať pár slov právnemu odboru, ktorý, ktorého zástupca tu pred nami vystupoval. A ja som právnik. To mm, znamená, že v rámci mileniových cieľov tieto ciele sa nás týkajú všetkých, naozaj všetkých, to chcem zdôrazniť, či už občanov v každodennom živote, alebo či ide o zástupcov na miestnej úrovni, oblastnej úrovni, národnej úrovni, mm, európskej úrovni či medzinárodnej úrovni, kde mm, teda pôsobí UNESCO, pretože našou misiou je chrániť kultúrne dedičstvo, ale aj prírodné dedičstvo. No a e, implementácia týchto SDG je, týchto cieľov SDG je dôležitá. Treba sa zamerať najmä na číslo 11, na cieľ číslo 11 a číslo 4 a treba zintenzívniť naše úsilie, aby sme ochránili prírodné uh, dedičstvo, ale aj kultúrne dedičstvo na celom svete. A to od najskromnejšieho, najskromnejšej pamiatky až po tú hodnotnejšiu. A to je úloha nás všetkých. Ehm, vaša úloha, naša úloha, je to aj úloha našich detí. A to ehm, treba správne pochopiť a všetci si to musíme uvedomiť. Táto, ide o, o o prácu a interakciu s ľuďmi v každodennom živote. Musíme výjsť von z Európskeho parlamentu a z parlamentov a e, hovoriť s mladými, e, s mladými, s YouTubeovou generáciou, ktorí majú približne 20-21 rokov, pretože ak sa nám to nepodarí, sme stratení toto dedičstvo jednoducho nebude, e, ne, nepodarí sa nám ho odovzdať budúcim generáciám, bude stratené. Nestačí si to len dnes tu takto povedať. A práve preto nás veľmi dojíma, že tento európsky rok e, sa naozaj podarilo zorganizovať a práve v tejto chvíli, vo chvíli, keď to naozaj potrebujeme. Čiže choďme do toho, choďme vpred a pokračujme, venujme sa všetci naďalej svojim úlohám bez toho, aby sme si navzájom konkurovali, môže dôjsť eh, k určitej fragmentácii a roztriešteniu, ale každý môže prispieť svojou troškou, či už na miestnej, regionálnej úrovni, národnej, európskej úrovni a myslím, že eh, pán Jako bude eh, s nami súhlasiť, keď poviem niečo takéto, pretože ja naozaj, naozaj veľmi zanietenie hľadím na tieto otázky. Je to veľká výzva, ale myslím, že musíme sa im intenzívne venovať všetci. Ďakujem. Áno, uh, hovoríte ako uh, politik, stále tam nie ako člen UNESCO. Budúci rok máme voľby do Európskeho parlamentu a prajem vám veľa úspechov. Nech sa páči, máte slovo.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 ja by som chcel hovoriť ako zástupca um, Európa Nostra, podpredseda Európa Nostra za Nemecko. Aké sú dôsledky európskeho kultúrneho dedičstva? No už myslím, že išlo o úspešnú akciu v mnohých ohľadoch, najmä sa podarilo zvýšiť povedomie v oblasti kultúrneho dedičstva touto iniciatívou a taktiež sa veľmi správne zameriavala na koncept udržateľnosti, ale je potrebné toho vykonať ešte oveľa viac. Ak si správne spomínam, tak v New Yorku sa konalo vysoké politické, teda fórum na politickej úrovni, vysokej politickej úrovni OSN a um, toto fórum rokovalo o mileniových cieľach SDG a um, teda 11 a 4 sú venované kultúrnemu dedičstvu, ale e, nezvorazňovalo sa to dostačne, nerokovalo sa o tom, pretože politici nevyrozumeli, o aké dôležité témy ide, aspoň predpokladám. Takže je, e, je to veľmi dôležité, je to, predstavuje to budúcnosť kultúrneho dedičstva, o to tu ide. Takže myslím si, že sa to spomínalo, um, akčný plán, uh, to, um, to posolstvo, odkaz a teda udržať tú dynamiku a to tempo, to sú dôležité veci. No a ak by ste prosím mohli doplniť uh, čo si viac vo vzťahu k tomuto akčnému plánu do budúcnosti, budem vďačný, ďakujem. Imediat. Κύριε Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja e, zastupujem Cyperský parlament a pokúsim sa odpovedať na položenú otázku, ktorá tu odznela, aby sme si vysvetlili, e, kto e, nesie zodpovednosť za túto oblasť nie len v oblastiach, kde máme právny štát, ale najmä v krízových oblastiach. Zdá sa, ako keby nikto nezniesol zodpovednosť za nič, ale u nás, v našej krajine, na Cypre, máme takú situáciu, eh, kde kultúrne dedičstvo, ehm, kostoly, ehm, cintoríny a iné architektonické pamiatky ehm, okupačné sily nejakým spôsobom nerešpektujú. No a to veľmi, veľmi rýchlo viedlo k tomu, že tieto pamiatky jednoducho miznú. Čo skoro na Cypre už nebudeme mať žiadne eh, cirkevné či archeologické pamiatky a to jednoducho z toho dôvodu, že nie sú dostatočne udržiavané alebo um, sa s nimi nesprávne zaobchádza, alebo ich jednoducho orgány neuznávajú. Čiže blahoželám komisii a ďakujem jej za tento program venovaný obnove týchto e, piatich e, architektonických lokalít a ďakujem aj za iniciatívu EÚ za tieto iniciatívy, um, mierové iniciatívy v určitých eh, týchto oblastiach. Účasť EÚ a využívanie týchto prostriedkov skutočne umožňa vytvoriť a zaviesť určité dôveryhodné opatrenia a to je vždy eh, užitočné. Generálne riaditeľstvo, ktoré zodpovedá za vonkajšie vzťahy, by malo veľmi, vždy veľmi pozorne e, nakladať e, s finančnou pomocou. Je potrebné, aby takéto, takáto finančná pomoc bola uplatňovaná tak, že sa nikdy e, nebudú ohrozovať artefakty kultúrneho dedičstva nesmieme dovoliť, aby sa schvalovali rôzne programy, pričom tam vzniká riziko vo vzťahu k určitým um, kultúrnym pamiatkám alebo inému kultúrnemu dedičstvu. Európska únia nie je vojenskou mocnosťou, ale ekonomickou mocnosťou, čiže takýmto spôsobom má možnosť zasiahnuť, najmä um, mám na mysli uh, prípad Cypru. Všetky tieto um, kultúrne uh, lokály lokality čakajú na to, aby sme ich zachránili pred zničením a my vieme v podstate, kto do určitej miery e, nesie túto zodpovednosť. EÚ má možnosť uplatniť určité programy, na záchranu týchto um, pamiatok. A treba vedieť, uh, kto je za to zodpovedný, aké mechanizmy možno vyvinúť v týchto oblastiach, trvalé mechanizmy s cieľom najmä monitorovať a dohliadať nad situáciou. To je aj úlohou uh, UNESCO, je to úlohou Európskeho parlamentu, ktorý uh, schválil viacero uznesení a teda môže tiež zohrať svoju úlohu v tejto oblasti. Na záver ešte, pán predseda, chcem podotknúť, že čas eh, nevždy hrá v náš prospech v týchto oblastiach a preto je dôležité zabezpečiť digitalizáciu týchto kultúrnych pamiatok, pretože vďaka digitalizácii sa podarí eh, zachrániť do budúceho storočia tieto eh, pamiatky. Forma de organizare și cum vi s-a explicat foarte clar, Zodpovednosť a prevzatie zodpovednosti je tiež e, forma organizácie a to je národná kompetencia. Áno, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za slovo, že ho dostávam teda už druhýkrát. No už myslím, že všetci z nás, ktorí sme dnes vystupovali, myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že sú tu dva problémy, ktoré treba vyriešiť. Jednak vzdelávanie, no a jednak ehm, záchrana pamiatok, pretože záchrana pamiatok nie je uh, nie je možná bez vzdelávania. Deti budú radšej sa vzdelávať za lekárov ako za reštaurátorov kultúrnych eh, pamiatok. Čiže toto je dôležité, bez toho sa to nepodarí. Po druhé, je dôležité, aby, aby kultúra bola začlenená aj do eh, politickej retoriky, pretože často tam eh, kultúra podľa mňa chýba. Jednoducho v týchto politických vyjadreniach kultúra často absentuje a um, žiadna politická strana neprikladá veľký význam kultúre a my musíme dbať na to, aby sme kultúre dali to miesto, ktoré zasluhuje. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste zorganizovali toto podujatie, že ste mm, prizvali strany, ako som ja, mm, zainteresované strany. A um, je dôležité, aby sme sa stretli s uh, so zástupcami Európskej komisie, um, to je tiež veľmi dôležité. Um, v, no, u nás máme teraz združenie, ktoré väčšinou um, um, združuje súkromné strany a ide v podstate o pozvanie um, pre vš- výzvu pre všetky členské štáty, aby zistili, um, kto zodpovedá za riadenie kultúrnych um, pamiatok, pretože 40 um, ehm, kultúrnych pamiatok v Európe sú, sú súkromníci, teda mnohé z nich sú v súkromných rukách, takže toto sú veci, ktoré by sme mali mali vyriešiť, pretože aj títo aktéry často potrebujú pomoc a nedostáva sa im jej, ehm, najmä keď hovoríme o zachovávaní a ochrane týchto um, týchto e, pamiatok často musia e, robiť e, tieto záchrany tým, čo majú sami k dispozícii. No a my musíme v podstate spoločne pracovať na tom, ako zachrániť tieto kultúrne pamätky? Napríklad z daňových prostriedkov by sa to dalo zabezpečiť do určitej miery, ale no, myslím, že na európskej úrovni vieme v zásade, čo máme k dispozícii, ale existuje aj na národnej úrovni mnoho nástrojov, ktoré by mohli e, byť využité a mohli by pomôcť ľuďom v teréne, aby vedeli, e, ako zachrániť tieto, tieto pamiatky, ako ich lepšie spravovať vieme, že mm, väčšina našich eh, členov často sídli vo vidieckých oblastiach a tieto vidiecké eh, oblasti sú veľmi dôležité, preto musíme podporovať eh, manažerov a správcov týchto pamiatok, ktorí sídlia vo vidieckých oblasti, oblastiach. Je to aj o podpora komunikácia. Často je to veľmi, veľmi jednoduché, takže je to taká výzva eh, pre eh, poslancov národných parlamentov, aby sa aj tomuto venovali. No a v neposlednom rade sa chcem ešte vyjadriť k otázke zákonnosti a legislatívy. A ja som právnikom. Samozrejme, kultúra, kultúra e, je len podpornou um, právomocou, ale um, napríklad energetická efektívnosť súvisí s otázkou ochrany e, historických budov. Mnohé máme sm- E, smernicu v tejto oblasti a um, teda tá je určená majiteľom rôznych budov. Čiže aj e, na európskej úrovni musíme venovať pozornosť napríklad takýmto smerniciam, ktoré by sa dali využiť aj pre kultúrne pamiatky. Um, je to však nejednoznačné, je to vždy otázka rovnováhy, ale myslím, že by sme sa mali naďalej uberať týmto smerom a Ehm, ešte raz chcem poďakovať Európskej komisii, eh, ktorá sa zaoberá otázkou súkromných správcov. My práve v tejto oblasti realizujeme štúdiu a venujeme sa otázke nových podnikateľských modelov, ako by sa dali využiť tieto ehm, kultúrne pamiatky, pretože som často počula, že, že za tými stenami jednoducho často sú ľudia. Barok. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne, Delfín. Moje vystúpenie bude eh, stručné, pretože eh, kolegyňa povedala eh, mnoho, čo som chcela povedať. Ja som Ann Romanovský z, z Európskeho združenia reštaurátorských um, organizácií, z, máme tam zastúpenie z 22 členských štátov. Ďakujem veľmi pekne za, tú, e, za to prirovnanie k povolaniu lekára, pretože e, veľmi ťažko sa niekedy um, opisuje toto povolanie toho konzervátora a reštaurátora. No a možno len taká drobná metafora, ako by sa dalo vysvetliť, o čom tu hovoríme, keď hovoríme o o konzervácii a reštaurovaní eh, nad rámec eh, teda eh, umenia, pretože práve teda aj nad rámec remesiel ide v podstate o mm, o iný druh činnosti, aby sme mm, prijatie a recepcia diela je veľmi dôležitá a kľúčová a um, je dôležité zabezpečiť aj prístup, pretože chceme, aby um, komunity a spoločenstva vedeli o um, hodnote našej e, práce a tom, o tom, ak, na akých hodnotných dielach e, pracujeme, pretože uh, často robíme v našej každodennej práci výskum, pretože niekedy na, na určité úkony nemáme ešte riešenia, čiže ide o, o príležitosť. Toto dnešné zasadnutie predstavuje príležitosť. Máme tu zástupcov na národnej úrovni Chceme zabezpečiť udržateľnosť e, povolania a činnosti e, konzerva, konzervátorov a reštaurátorov. Chceme, aby, aby aj tieto historické budovy boli e, udržateľné chceme zabezpečiť teda aj ehm, e, synergiu medzi ochranou kultúrneho a prírodného dedičstva. O komisii sa tu hovorilo, že komisia má často nástroje na to, aby spojila jednotlivých aktorov, ale aj vy, ehm, aktéri a zástupcovia ehm, občanov na národnej úrovni, máte k dispozícii takéto nástroje. Môžete e, jednoducho spolupracovať so zainteresovanými stranami, pretože napríklad E, títo reštaurátori e, často um, zohrávajú veľkú úlohu pri ochrane jednotlivých ma- materiálov a e, týchto pamiatok, čiže um, ide o, o takú obhajovaciu prácu tejto, tejto činnosti a tejto oblasti pred občanmi a naša um, my si často uvedomujeme, že ľudia často nesprávne chápu um, činnosť a povolanie uh, konzervátorov a reštaurátorov, ale ich úmysly nie sú zlé, len to vzdelávanie je dôležité šírenie informácií, takže prosím, um, zamyslite sa aj nad tým právnym rámcom a právnou uh, formou, akým spôsobom môžeme zabezpečiť aj partnerskú spoluprácu s zainteresovanými stranami. Čint, no? Ďakujem pekne, takže to bola asi taká krátka poznámka. No, ešte niekto by sa chcel ujať slova. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa zúčastňujem na tejto diskusii ako zástupkynia e, generálneho sekretariátu Rady Európy a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste nás zapojili do tejto veľmi významnej a bohatej diskusie. Veľmi dobre viete, že Rada Európy je organizáciou, ktorá sídlí v Štrásburgu. Máme 47 členských štátov a opierame sa o ľudské práva, o demokraciu a um, ochranu e, právneho štátu. A naša organizácia už e, celé roky pracuje na otázke e, prírodného dedičstva, kultúrneho dedičstva, ale aj na otázke krajnej, krajinotvorby alebo teda, teda krajnej ochrany a vypracovávame dohovor v tejto oblasti. Zameriavame sa na opatrenia na európskej úrovni v tejto oblasti a tento korpus sa postupne obohacuje. A tiež je dôležité si pripomenúť, že by bolo užitočné, aby všetky členské štáty, alebo všetky štáty, ktoré doposiaľ eh, nepodpísali a neratifikovali tento text, aby, eh, aby to čím najskôr urobili. A bolo by tiež možno dobré, aby, aby Európska únia preskúmala možnosť eh, pripojiť sa a stať sa členskou štátou, členským štátom tejto, tohto dokumentu. Európska únia už schválila Bernský dohovor, no a um, Eh, mm, Európska únia ako teda členský štát schválila aj smernicu o biotopoch. No a máme tu eh, nedávnu smernicu, teda štúdiu o, o posúdení vplyvu a tam sa tiež spomínajú tieto dohovory eh, Rady Európy, aj Bernský dohovor, ale aj dohovor z Granady, ktorý sa týkal archeologických, architektonického, archeologického dedičstva a dohovor z Valety, ale teda aj iné dohovory týkajúce sa významu kultúrnych pamiatok pre spoločnosť. A na záver ešte chcem uviesť, že Rada Európy organizuje v spolupráci s Európskou komisiou Európske dni dedičstva, ktoré naozaj zažívajú veľký úspech. V rámci týchto dní um, sa otvárajú dvere mnohých e, kultúrnych pamiatok, ale týka sa to aj nehmotného dedičstva, čiže tento proces by sme chceli posúvať ďalej a ďalej rozvíjať. Ešte drobná, drobnosť eh, k Európskemu dohovoru o krajine, ktorú už ratifikovalo 39 eh, členských štátov a tento dohovor naozaj ehm, vzbudil veľké, veľké oduševnenie, pretože ľudia sú kľúčovým prvkom tohto dohovoru, pretože krajina je jednak ehm, to, riešená v tomto texte ako, ako eh, čosi, čosi eh, mimoriadne, ale aj bežné druhy eh, krajných oblastí v rámci vidieckých oblastí. No a vypro, vypracovali sme aj odporúčanie, pokiaľ ide o príspevok tohto procesu k ľudským právam, k demokracii a k udržateľnému rozvoju. Ďakujem. ešte raz je... Prosím, ešte sa niekto ďalší hlási o slovo. E, ďakujem veľmi pekne. Jozef Fedorovič z Polska, pán predseda. Už 30 e, rokov sa zúčastňujem na e, tomto druhu zhromaždení, kde sa hovorí o kultúre, o vplyve kultúry v Európe. No a bolo to ešte predtým, než Polsko vstúpilo do EÚ a ja naozaj s veľkou radosťou hľadím na to a počúvam všetko, o čom sa tu dnes hovorí, ale chcem povedať, že je dôležité, aby toto naše dnešné stretnutie viezlo aj k vypracovaniu určitých záverov, aby teda sme spolupracovali, aby sme hovorili o konkrétnych veciach, v ktorých si môžeme pomôcť, aké máme skúsenosti, a pretože tieto, tieto druhy e, stretnutí sa konajú pri rôznych príležitostiach trochu e, tu i tam. Napríklad, keď sa hovorí o vzdelávaní v oblasti kultúrnych otázok, tak samozrejme e, závisí to aj od tej najnižšej úrovne, to znamená od úrovne obce, obcí, teda drobných obcí, kde sú ľudia, ktorých zaujímajú tieto otázky, napríklad riaditeľ knižnice, napríklad um, um, by sa chcel, by chcel vyučovať kultúru uh, detí a podobne. Čiže závisí to od tých uh, najprimárnejších miest, kde uh, obyvateľia žijú, čiže Polsko vďaka svojmu vstupu do Európskej únie sa teda mohlo, mohlo teda využiť mnohé príležitosti na záchranu niektorých e, kultúrnych pamiatok. Čiže treba hovoriť aj o tom, kto využíva tieto prostriedky a ako. Napríklad máme prostriedky na to, aby sme mohli obnoviť a reštaurovať e, inštitúcie. Čiže táto pomoc e, sa k nám dostáva pravidelne. Pravidelne ju využívať, využívame. A chcel by som vedieť, aká je situácia v iných krajinách. Napríklad, aká je situácia konzervátorov. Ide o krásne povolanie. Je to krásne povolanie. Napríklad, ak eh, polská strana používa Ukrajine, ktorá nie je člensko, členským štátom EÚ, môžem konkrétne povedať, že eh, je tam jedno z majstrovských diel európskej kultúry slávna uh, Um, slávna vlajka um, Mazepa v zbúrencov zo 17. storočia, ale tieto reštauračné práce sa často realizujú s pomocou Polska, čiže e, sú to aj iné krajiny, iné krajiny, ktoré majú platné zákony alebo ustanovenia či mechanizmy, ktoré sa týkajú spravovania konzervačných a reštauračných prác. Mnoho sme sa naučili od týchto krajín, čiže ide o veľmi konkrétne um, opatrenia a um, celé toto stretnutie bude mať uh, lepšie výsledky, prinesie lepšie výsledky jednoducho, ak sa budeme navzájom môcť všetci spoločne porozprávať o týchto konkrétnych výsledkoch. Ďakujem. Vás intervína? Ultimul. Ešte sa niekto chce vyjadriť? Ospravedlňujem sa, že sa tak často opakujem. Každopádne príspevok pána Oriola, tiež vyjadrenie zástupkyne e, e, Rady Európy ma povzbudili. Áno, súhlasím e, s kolegom, že sú tu miesta, ktoré sa musia obnovovať, ale musíme si uvedomiť, že sa ochraňuje nejaký konkrétny kultúrny prvok, povedzme palác alebo hrad, že teda obnovujeme konkrétny kultúrny prvok. Ocenilo tu aj porovnanie e, s lekármi, že je potrebné urobiť diagnózu. Nedá sa obnom, obnoviť len jeden monument mm, alebo mm, krajinu. Ten monument, okrem neho treba obnoviť celú radu ďalších vecí a celý rad ďalších aspektov. Takže mm, to celé dedičstvo by sme mali obnoviť a zachovať a hlavné je bohatstvo, ktoré máme v ľuďoch. Nemôžeme obnoviť krajinu, keď nebudeme rešpektovať zvyky, tradície ľudí, s ktorými súhlasíme, e, ktorých chceme ochrániť. Ľahko sa ochraňujú monumenty, ale hlavným prvkom sú ľudia. de me redonner la parole. Je voudrais un, un instant revenir sur les enjeux de préservation du paysage. Et... Ďakujem, že ste mi opäť dali slovo. Áno, pokiaľ ide o valorizáciu krajiny, aj Natura 2000 umožnila pomoc niektorým sektorom. A sú tu určité rizika aj tej ekonomickej tranzície. Ja som zo Charlotte Maritime, to je teritorium spadajúce do Natura 2000. A každý týždeň tam je vlastne nový rozvojový projekt, e, či už nejaké fotovoltaické parky, alebo, mm, alebo tieto elektrárne veterné. Niekedy je ťažko až pochopiteľné, že niekedy sa snažíme uchrániť nejakú prírodnú lokalitu a potom ohrozujeme diverzitu e, druhov, alebo autorizujeme vlastne projekty, ktoré sú v rozpore s, týmto, s touto lokalitou. Čiže chýbajú tam možno nejaké donocovacie prostriedky a dnes treba niečo vyvinúť na európskej úrovni, stanoviť si nejaký rámec, pretože tá, energe, ten, tá energetická transformácia je potrebná rýchlo. A tie členské štáty často nemajú prostriedky alebo príliš rýchlo e, sa vzdávajú. Ďakujem pekne. Mulțumesc. Din păcate, astfel de exemple sunt o mulțime. În țara... Týchto príkladov je naozaj veľmi veľa. U nás doma napríklad sa za európske peniaze re, eh, renovovala eh, stará eh, starý, starý hrad. A 10 metrov od toho sa postavila nejaká príšerná stavba, myslím, že čistiareň, možno tiež za európske peniaze. aby sme si teda uvedomili, aká je situácia. Niekoľko slov na záver. E, samozrejme, vypracujeme závery, ktoré predstavíme na zajtrajšom plenárnom zasadnutí. Od začiatku som hovoril, že to, čo sa tu deje, sa deje pod záštitou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Hm, ide predovšetkým o to získať akúsi spätnú odozovu k tomuto podujatiu, ktoré majú parlament, komisia, rada ako to dobre vysvetlil náš e, kolega právnik. Spadá to do národnej kompetencie, takže či už k tomu prispejú európske inštitúcie čímkoľvek, budú vždy existovať rôzne spôsoby, praktiky, do toho nikto nemôže e, e, zasahovať, ale mňa by zaujímalo, či e, tento rok skutočne nejako zaberal vo vašich členských štátoch. Či to naozaj bola dobrá príležitosť. Navštívil som rôzne štáty. A videl som príklady úplne výborných riešení a reforiem, ktoré vzýšli z tohto roku. Takže to, čo ste povedali, to sú samozrejme veľmi pádne argumenty a veľmi dobré príklady. Hm, uvedomujem si, ja som už starší človek, pracoval som celý rok v kultúre hm, a poznám všetky tieto veci a pracoval som v kultúre v rôznych obdobiach, v rôznych epochách. Takže samozrejme ťažím aj e, z týchto skúseností z komunistického obdobia. A teraz tu máme kapitalistický variant tejto témy. Ale či už vtedy alebo dnes, môj pocit je, že pokiaľ ide o kultúru, to je niečo, čo každý, e, kto o tom rozhoduje, e, nosí, e, tak povediac, ako pripenutý na hrudi. A vždy, keď sa rozhoduje o nejakom rozpočte, kultúra je na poslednom mieste. To poznáme všetci. My všetci by sme sa mohli stať akýmisi kultúrnymi veľvyslancami. A mohli by sme pozitívnym spôsobom pôsobiť na e, tých, ktorí príjmajú rozhodnutia v tejto veci, aby tie finančné čiastky v rozpočte boli vyššie. V mm, rôznych našich oblastiach sme sa stretli s rôznymi témami a určite sa dokážeme stretnúť vo viacerých veciach. Keď hovoríme o dedičstve, o kultúre, sú tu obrovské väzby a prepojenie aj s inými oblastiami. Takže toto je ten integrovaný, moderný prístup a ja chcem e, odporučiť, aby sme si takýto prístup osvojili. A aby sme všetci boli akýmisi ambasádormi týchto dobrých zámerov smerom k našim štátom. Je teda dôležité, aby sme sa postarali o vznik akýchsi pozitívnejších rozpočtov, aby sme si uvedomili, že príspevok kultúrny má často veľký dopad aj na ekonomiku, napríklad tvorba nových pracovných miest a podobne. Ale budeme sa tým zaoberať aj zajtra. Mm, mm. Každopádne ďakujem vám aj za to, že e, ste mi pomohli, že som nemusel použiť toto kladivko. Mám ešte niekoľko minút. A môžeme si podať ruky aj konkrétne a nielen symbolicky. Týmto by som ukončil dnešné zasadnutie a ďakujem vám za účasť.